ett gemensamt utskottssammanträde. Det är... Vítame vás na tomto spoločnom zasadnutí dvoch výborov, čiže výboru LIBE a výboru FAM, teda výboru pre práva žien. Začíname týmto spoločným zasadnutím. Na programe máme bod 1, schválenie programu, iné nejaké návrhy na program tu v tomto neboli, na zmenu programu. Bod číslo 2 sa týka schválenia zápisnice z 3. mája, kedy bol tiež e, spoločný výbor, teda spoločné zasadnutie oboch výborov. A potom chcem povedať, že máte príslušný materiál vo svojich záznamoch Zatiaľ nebol podaný nejaký pozmeňujúci návrh alebo pripomienky, takže je to prijaté. Ďalej, bod 3. Rozhodnutie o otázkach ochrany žien, ktoré boli vystavené násiliu. O toto ide, to je vlastne hlavná otázka. Ide o rozhodnutie Európskej komisie na ochranu žien. A je to vlastne téma, ktorá sa týka oboch našich výverov, aj Libe, aj FAN. Takže veľmi úzko na tejto téme spolupracujeme. V podstate sa vychádza z článku 51. To je právny základ. Takže poprosím pána predsedu výboru LIBE, aby sa taktiež podielal na vedení tohto zasadnutia. Budeme teda dvaja spolupredsedovia. A samozrejme, že výbor LIBE požiadal právnu službu parlamentu o vyjadrenie sa k právnej stránke tohto návrhu materiálu. Stretli sme sa teda 3. mája a potom ešte 1. júna a dve spravodajkyne e, predostreli svoj názor a vlastne poslanci a poslankyne prišli so svojimi podnetmi a to isté urobilo aj španielské predsedníctvo. Vypočuli sme si názory právnej aj služby ako reakciu na naše podnety a chcel by som, chcel by som ešte pripomenúť, že je k dispozícii písomné stanovisko právneho útvaru, mali by ste to mať k dispozícii vo svojich materiáloch. Rada EÚ diskutovala o tejto téme 4. júna, čiže je to téma Európskeho ochranného príkazu. A 9. jún bol termín, do ktorého sa dali predkladať pozmeňovacie návrhy, ale spolu spravodajkyne súhlasili s tým, že sa posunie tento dátum na neskôr ešte tá uzavierka. Takže teraz vlastne bude bežať dnes diskusia na túto tému a budeme diskutovať spolu so spoluspravodajkyňami. Pričom sa zohľadnia tie názory, ktoré prišli od právneho útvaru, ale ktoré vzýšli aj z rozhovorov v Rade EÚ. Takže, ak predseda Libe nemá práve chuť sa vyjadriť momentálne, tak sa vrátim na spravodajkne. Poprosím najprv pani Terezu Jiménez z výboru pre práva žien. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, pán predseda. Všetkým prajem dobrý deň. Ako povedala pani Svensson, zišli sme sa tu preto, aby sme diskutovali o tomto európskom ochrannom príkaze, týka sa to obetí násilia. Ako vieme, nie je to ľahká cesta. A všetko nové e, v, ten, v tejto sfére musí prekonávať prekoná, prekážky. Ako vieme, e, existujú v komisii aj v rade rôzne postoje k tejto téme a keďže sú tu zastúpení títo naši vážení kolegovia, e, vlastne môžeme spoločne vynúť úsilie, aby sme sa dopracovali k uspokojivému výsledku. Dôležité je, aby sme spolu pracovali teda všetci, pretože tie obete, tie ženy, tie nemajú poznatky o inštitúciách a o kompetenciách a podobne. Tieto obete násilia vlastne e, len čakajú, že im naozaj vytvoríme priestor bezpečnosti a slobody, tak ako nám to stanovuje zmluva o EÚ. Čiže toto je spoločný cien, cieľ chrániť obete. A máme na tom záujem všetci, komisia, rada, parlament a tak ďalej. Všetci. Dnes máme príležitosť urobiť niečo s týmto príkaz, ochranným príkazom, aby sme dokázali lepšie chrániť ženy, ktoré sú obeťami násilia. Komisia sama prišla s iniciatívou a vlastne povedala, že už v roku 2011 predniesie ďalšie iniciatívy. Verím, že teda budeme potom môcť ďalej pracovať do budúcna aj s tým návrhom, ktorý predniesie komisia, ale momentálne máme pred sebou ten materiál, o ktorom sme hovorili doteraz, Európsky ochranný príkaz. ste tie obete tie ženy, ktoré sú obeťami násilia, ako som už naznačila, mm, nepoznajú tieto zákutia legislatívneho procesu. Pre ne je dôležité práve to, aby tam bol ten výsledok. Takže do budúcna chceme a musíme poskytnúť obetiam skutočný priestor bezpečnosti a slobody v rámci EÚ, pretože toto je základné právo každého občana EÚ. Preto som presvedčená o tom, že si musíme dať ambiciozne ciele a zadefinovať lepšie tento priestor bezpečnosti a slobody, o ktorom hovoríme. Pretože podľa mňa sme asi neboli v tomto programe dosť ambiciozni doteraz. no, u niektoré tie obete sa nám podarilo už terajším znením predpisu chrániť, ale nie všetky. Je mnoho takých obetí v Európe, ktoré potrebujú ochranu a preto aj ja osobne chcem si klásť ambiciozne ciele a preto očakávam podporu od tejto skupiny a verím, že sa nám podarí čo najviac obetí chrániť takýmto príkazom. Ide vlastne o násilie, voči ženám. A to opakujem a viem, že poznáte situáciu v Španielsku a pri všetkej úcte musím povedať, že stále je ešte veľa žien, ktoré, ktorých, ktoré sú vystavené hrozbám násilia. A týka sa to aj ďalších e, aktivít protizákonných, e, obchodovanie s ľuďmi, mafiánske operácie a tak ďalej. Takže ak do budúcnosti máme vypracovať novú smernicu, tak nemá nám to brániť v pohľade na situáciu prostredníctvom aj tohoto Európskeho ochranného príkazu. Takže ja samozrejme si nebudem dávať žiadne klapky na oči, ja budem proste presne sledovať vývoj a budem sa snažiť dodržiavať ten smer, ktorým sme sa ubrali. A Veľmi radi si vypočujeme názor rady aj komisie a názory mojich kolegov. A vlastne, ako som už naznačil aj v tejto správe, čím lepší je, výraznejší bude konsenzus, tým budeme mať lepšiu šancu úspieť. Je to proste pre nás všetkých lepšie, bez ohľadu na to, koľko času tomu budeme venovať Proste všetko naše úsilie musí byť nasmerované na ten cieľ, aby sme dokázali lepšie chrániť obete násilie, násilia. Čiže nie len o to, aby sme si robili nejaké zásluhy. Máme cieľ, ktorý má slúžiť obetiam násilia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Jiménez. Teraz odovzdávam slovo pani Romero, ktorá sa s nami podelí o svoje názory. Nech sa páči. Prezidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ten istý deň, kedy sa zišla rada 4. júna, kedy diskutovala o ochrannom príkaze. Anna Paraskejová, bulharská novinárka, vlastne bola brutálne zavraždená nedaleko odtiaľto. V Luxemburgu sa priznal polícii páchateľ, že proste zabil túto ženu a zrejme proste ako tu máme tento smutný skutok proste vnímať. To je otázka. Podobne ako aj luxemburská spolu, policia spolupracovala s bruselskou policiou, pokiaľ je o daný delikt a jeho vyšetrovanie. V podstate neexistuje žiadna spolupráca, ktorá by existovala medzi Luxemburgom a Bruselom, pokiaľ ide o prevenciu takýchto trestných činov tak si musíme položiť otázku. Táto novinárka mala doma v Bulharsku európsky ochranný príkaz teda? A vlastne v, keď bola v Bruseli, tak sa uchádzala o určitú podporu, ale my sme nemali nejaké informácie náležité. Totiž hlavný problém, pokiaľ ide o násilie v súkromí, je, že vlastne o ňom nevieme. U nás, v našej krajine, v Španielsku, existuje povedomie v tom zmysle, že keď dôjde k usmrteniu, a tých bolo 32 takých prípadov v tomto roku, tak máme povedzme aj medzi susedmi, aj e, na úrovni inštitúcií a orgánov postoje, že to sa odsudzuje naozaj. Ale tu vlastne došlo k zabitiu a ako by si to nikto nevšímal. Je to ozaj smutné toto násilie a v podstate v Európe neexistujú nejaké údaje. A keď sa povie, že tento ochranný príkaz nie je potrebný, tak to určite nie je tak. Problém je, že vlastne nevieme, koľko je, dôjde, koľkým zabitiam dôjde bez vedomia príslušných orgánov, že by sa vlastne pokúšali zabrániť e, preventívne nejakým takýmto násilným činom. Chceme teda v prvom rade poďakovať spravodajkyni výboru FAM za jej správu a ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí predostreli svoje pozmeňovacie návrhy. Naozaj ide o zložitú tému. A predstaviteľka ľudovej strany sa rozhodla posunúť ako spravodajkyňa termín predkladania pozmeňovacích návrhov v záujme toho, aby ten materiál nakoniec bol čo najkomplexnejší a najkompletnejší. Chcem teda povedať, že tie argumenty, ktoré doteraz boli predložené, sú niekedy milné. Keď niekto povie, tento príkaz nie je potrebný, keď nevieme vlastne, o aké, aké sú tie konkrétne údaje, ale máme tu dva právne útvary v rade aj v parlamente a tieto útvary predostreli svoj názor, že vlastne tá právna základňa je v poriadku a treba hľadať efektívne e, a efektívne cesty na čo najrychlejšie uplatnenie tejto smernice. To ako poprvé. A po druhé, potom je dôležité, aby členské štáty čo najskôr transponovali tento materiál do svojej vnútroštátnej legislatívy. Problém je, e, ak povedzme takáto obeď sa potom presťahuje, tak potom dochádza k opätovnému vystavovaniu nebezpečia ohrozenia tejto obete a preto potrebujeme taký európsky ochranný príkaz, ktorý zabezpečí ochranu aj pre takéto prípady. Čiže musíme vytvoriť taký typ mechanizmu, ktorý by bol čo najlepší, aby vlastne v každom členskom štáte, aby sa v každom štáte zabezpečila homogénnosť fungovania súdov. A samozrejme, tu nehovoríme o harmonizácii súdov, ale hľadáme mechanizmus, ktorý by umožnil každému členskému štátu náležitú ochranu takýchto obetí. Bez ohľadu na to, či ide o trestný súd alebo občianskoprávny, teda súd, ktorý sa venuje občianskoprávnym otázkám a tak ďalej, tento príkaz, respektíve túto ochranu pre obete treba uplatňovať. A má to byť rýchle a jednoduché. Neexistuje vlastne definícia toho, čo sa vníma ako e, na, rodové násilie. Ďalej je tu aj obchod so ženami. Tam sme to zadefinovali, ale násilie voči ženám to sme nezadefinovali. Treba z Rakúsko, alebo aj naša krajina, Španielsko, tam sa rozhodlo, že je, sú tu rôzne formy, ktoré mm, sú do definície zahrnuté rôzne formy násilia, sexuálne zneužívanie, mm, brachiálne násilie, hrozby a tak ďalej a tak ďalej toto všetko musíme veľmi jasne a zreteľne zadefinovať. A vlastne položíme toto cestou aj otázku komisii, či sa zamýšľala nad takouto legislatívou, ktorá má slúžiť na ochranu žien pred násilím. Je tu ešte ďalšia otázka na komisiu k tejto téme. Či sa urobila dopadová štúdia, teda hodnotenie dôsledkov? Teda, hovorí sa tu o ekonomickom dopade? A, alebo aký bude ten dopad? To ako poprvé. A po druhé, a myslím, že táto dopadová štúdia má byť pred smernicou. Prvnež je smernica, alebo sa to robí paralelne, ako práca. A to vlastne robí tento parlament paralelne. A potom tá dopadová štúdia môže slúžiť na vylepšenie kvality tohto celého procesu, aby tá smernica bola ešte kvalitnejšia. A po tretie je otázka toho, kedy sa predloží ten konkrétny návrh. My si myslíme, že hoci neexistuje táto smernica o násilí, Vlastne ten, kto útočí, ten existuje a ženy umierajú. Preto máme povinnosť vytvoriť mechanizmus, ktorý vlastne zabráni páchaniu takýchto deliktov. A už teraz v procese pripomienok a doplňovacích a pozmeňovacích návrhov by sme vlastne mohli zapracovať do materiálu mechanizmus, ktorý by zabraňoval páchaniu násilia voči ženám. Takže my sme v plnej miere pripravení akceptovať aj nejakú právnu analýzu, ktorú sme ešte od komisie nedostali. A to by vlastne ale práve mohlo slúžiť na doplnenie toho, čo vlastne ešte neurobila rada a čo vlastne ešte čaká aj príslušné zložky parlamentu, aby pripravili a potom to môžeme celé zapracovať do procesu pozmeňovacích návrhov. A dúfam, že sa nám čo najskôr podarí dospieť k dohode, aby sme vytvorili kvalitný materiál. Ďakujem. Vám tak, fru Romero. Pekne ďakujem, pani Romero. Práve sme si vypočuli e, príklady prípadov násilia, ktoré žiaľ sú príliš časté, pravidelne sa opakujú. A pokiaľ ide o Európsky ochranný príkaz, jeho cieľom je predísť týmto hrozným e, zločinom. Synpunkter. Ordet är er fritt. Varsågoda. Er Teraz eh, otváram diskusiu k tejto téme. Nech sa páči. V prvom rade pani Morin. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že táto téma, o ktorej dnes hovorí, v každej z nás e, vyvoláva pocit vlastnej zodpovednosti, vlastných záväzkov. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že táto téma sa týka všetkých z nás. Je to téma, ktorá je v našich spoločnostiach veľmi závažná a veľmi ťažko riešiteľná. V prvom rade myslím, že Prvý záver, ktorý by sme mohli urobiť, je, že nám ide o to, aby sme si kolektívne uvedomili, že ide o problém, ktorý sa niekedy veľmi ťažko vynára na povrch, pretože je potlačaný a nie je dostatočne poznaný. Neodhaľujú ho ani existujúce štatistiky, takže treba zdôrazniť, že ide o problém, ktorý sa nachádza vo všetkých Ehm, prostrediach spoločnosti neexistuje také prostredie, ktoré by nebolo problémom násilia dotknuté. Nie je tu len o znevýhodnené prostredia, e, ne, nejde to iba o staršie, mladšie, e, mestské, vidiecké skupiny obyvateľstva. Je to problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti a máme povinnosť snažiť sa o dosiahnutie rýchleho výsledku. E, najmä to, čo povedala pani Jiménez a pani Romero, to e, takisto e, dokazuje, že je potrebné, že máme skutočnú povinnosť pracovať v prospech obeti. To bola prvá vec. Druhá vec, pokiaľ ide o vekovú e, kategóriu týchto obetí, skutočne medzi mladými ženami je tu veľký podiel žien, ktoré sú vystavené takémuto typu násilia, ale nesmieme e, si myslieť, že v našom živote sa budeme stretávať len s týmito um, prípadmi. Máme aj malé obete, ktoré ešte uh, nedosiahli vek 18 rokov. Je potrebné, aby sme boli oveľa aktívnejší, oveľa účinnejší. Tretí bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, uh, súvisí s tým, aká je naša práca ťažká. je tu len o to, aby všetkých 27 členských štátov E, riešilo tento problém spoločne, je zároveň potrebné, aby sme my na tento problém poukázali a aby sme ho odhalili, pretože veľmi často sa obete nachádzajú v postavení, kedy sú akési osamotené a je potrebné, aby si uvedomili, e, že e, je že slovo ich môže oslobodiť. Je, e, slovo je prostriedkom, ako ich lepšie chrániť. A posledný bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, je, že musíme byť oveľa efektívnejší a tu by som chcela poukázať na potrebu koordinácie celoeurópskeho úsilia 27 členských štátov. Pokiaľ e, nezabezpečíme koordináciu na tejto úrovni, tak potom e, tu e, to utrpenie, ktoré už teraz tie obete prežívajú, nebude ľahšie, ale bude ťažšie, pokiaľ tu pôjde o cezhraničný prvok toto je náš základný cieľ. Zabezpečiť rovnosť ochrany všetkých občanov v rámci Európskej stavby. Musíme postupovať účinne, účinne vo vzťahu ku všetkým prostrediam, ku všetkým vekovým e, skupinám a práve výbor pre ženy, v ktorom, v ktorom pracujeme a rovnako ako výbor LIBE musia fungovať e, účinnejšie, pretože toto sú naše spoločné očakávania. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem aj spravodajkyniam za ich úsilie v tejto iniciatíve. Chcem povedať, že všetci tu prítomní a aj príslušní zodpovední pracovníci na zastup predstaviteľa inštitúcií a politici sú toho názoru, že treba zabrániť násiliu voči ženám, a to aj v domácnosti. A to sa týka aj detí. Na to sa dosť často zabúda, ale stačí si pripomenúť len tie najnovšie prípady z, blízkej, z blízkeho okolia, kde mm, vlastne e, boli zaznamenané prípady, kedy sa neutočilo len na ženu, ale aj na deti. Takže keď hovoríme v podstate vo formuláciách o osobách, ale jednoznačne ženy vo väčšine sú tými osobami, na ktorých sa pácha násilie. Otázka je teda, dokedy vlastne je predlžený termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Zatiaľ je ich 18, ale e, samozrejme chceme zabrániť tomu, aby sa z žien stávali obete. A, a, a, čiže musíme zlepšiť koordináciu medzi štátmi. Znamená to netlačiť ženy do toho, aby museli e, si brať na plecia nejaké ďalšie náklady, keď budú pod ochranným príkazom. Znamená to zdieľať informácie, znamená to hľadať nové postupy a tak riešiť tento problém na európskej úrovni a všeobecne povedané, bez nejakých podrobností, o toto ide pri tých 18 pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. Otázka teda je, dokedy sme vlastne predložili ten termín, dokedy sa dajú predkladať pozmeňovacie návrhy. Hej. Ďalej chcem povedať, že e, požiadala som komisiu, aby sa cestou analýzy na no, globálnej, celoeurópskej úrovni preskúmalo, aká je situácia v jednotlivých 27 krajinách EÚ, aby sa vlastne zistili, aké sú charakteristické črty v jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o hľadanie riešenia a postavenie takéhoto ochranného príkazu. V krajinách existujú rozličné postupy a žiaľ nie sú vždy kompatibilné. Hľadáme teda taký výsledok správy, ktorá nám potom povie ešte viac. Čiže chcem sa zamyslieť ešte nad týmto. Touto iniciatívou vlastne my ako európske inštitúcie tiež vydávame určitý signál, vysielame signál. Takže ide o ochranu osôb, konflikte kompetencií eh, v rámci parlamentného systému, ale aj medzi radou a komisiou. A nechceme budiť takýto dojem, že je tu konflikt záujmov alebo v podstate nejednotnosť stanoviska jednotlivých inštitúcií. Chcem sa teda opýtať komisie, dokedy, alebo dokedy myslíte, že by sme mohli zapracovávať to, čo sme schválili doteraz, tieto iniciatívy, ktoré sa pripravujú na rok 2011 z vašej strany. Teda, či by bolo možné, alebo nebolo možné zdieľať časť tých informácií, na ktorých pracujete, a či, samozrejme, budeme ešte k dispozícii. E, to je ďalšia otázka, do akej mery teda budeme k dispozícii navzájom, pokiaľ ide o zdieľanie informácií. Sú tu problémy e, s právnymi aspektami, pretože my, ktorí tu schválime zákony, sme tí, kto vlastne priebežne upravujeme zákony a aspekt právny teda nie je problém. Keď tu máme aj politickú vôľu, tak sa tie zmeny v právnych systémoch uskutočniť dajú. A nakoniec by som chcela vyjadriť toto či už na tomto zasadnutí alebo na budúcom by sme mali jasne vyjadriť a vysloviť, kam až chceme zájsť. Je absurdné, aby sme pokračovali paralelnými schôdzami, kde kom sa obrátime na komisiu, na radu a tak ďalej dokola. A zrazu bude rok 2011 a vtedy už a zda komisia príde s novým návrhom. Na jednej strane by možno všetko to, čo sme robili tento rok, by sa ukázalo bolo zbytočné, tak je to stratený čas a to nechceme. A možno zase vzíde niečo úplne iného, čo by sa nám možno aj poznávalo. Dôležité je teda, aby sme si objasnili stanovisko aj pokiaľ ide o radu, aj komisiu. Čiže kde sa nachádzame? Existuje nejaká priechodná cesta? Povedzte nám prosím jednoznačne a jasne a nestrácajme čas. Existuje nejaká možnosť spolupracovať a schváliť čo možno najväčším konsenzom tento ochranný príkaz. Ak to je možné, tak to urobme. Jasným, rýchlým postupom stanovme si jasné termíny a aby neboli európske eh, inštitúcie vnímané ako také, ktoré len strácajú čas. Hej, proste tieto veci majú aj svoj, svoj rozmer ekonomický a politický. Ďakujem. Pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prepačte, že som prišla troška neskôr a možno aj e, vlastne odoznela odpoveď na otázku, ktorú položím. E, len by som rada počiarkla to, alebo aby sme ozrejmili, že aká vlastne je situácia. Som veľmi rada, že máme v rukách materiál právnej služby parlamentu a stanovisko tejto, tohto právneho útvaru. Ja by som bola zvedavá, teda aký, aké bude rozhodnutie predkladateľov, či to bude len 81 pod 1, to sa bude brať alebo 81a budeme zohľadňovať ako právny základ aj naďalej. A chcela by som sa spýtať aj toto. Ak 82 odsek 1, čiže ak len trestné činy, teda bude sa to týkať platnosti len pre trestné činy, teda ten ochranný príkaz bude platiť iba tam, potom čo s tými návrhmi, ktoré sa týkajú k 81a. To kolegovia stiahnu? Alebo aký to bude mať osud? Aby sme teda neprijali nejaký právny dokument, ktorý sám v sebe bude obsahovať protirečenia, vnútorné protirečenia. Bolo by dobré, keby sa výbor vyjadril ešte prv, než by sme pokračovali ďalej v rozprave. Mám totiž pocit, že tu už odoznelo viacero otázok, na ktoré by bolo dôležité vypočuť si odpovede zo strany komisie. Ďakujem. Tak, fru Bauer. Och då lämnar jag ordet till... Ďakujem pekne pani Bauerová. A teraz pani Kosta. Molto, ho ascoltato con molta attenzione e le due relatrici. Áno. Vypočula som si obe spravodajkyne a teraz by som chcela povedať niečo k tomu aj ja. Chceme samozrejme všetci mať čo najlepší text a chceme sa pokúsiť o to, aby sme poskytli obetiam takéhoto násilia čo možno najlepšiu ochranu, keď ide o takýto druh násilia, ktorý môže viesť až k zabitiu alebo usmrteniu. Ale mali by sme si uvedomiť aj to, že v akom ohľade sa vlastne snažíme formulovať takýto text. Ja si myslím, že je žiadujúce, aby sme mali nejakú širšiu smernicu budúcnosti, ktorá by sa týkala všetkých obetí násilia, ale my tu pracujeme s viacerými textami, ktoré sú odlišné. Máme tu dokumenty, ktoré sa týkajú so zaobchádzaním s ľuďmi. To je špecifický text o obchodovaní s ľuďmi a to je iniciatíva 12 členských štátov, čiže vidíme, aká nástojčivosť v týchto štátoch je pocitovaná o tejto otázke. Parlament sa tejto otázky potom chopil a iniciatívy a pokračoval ďalej. Potom sa tu ešte hovorí, že aké druhy obetí sú tu vlastne prioritárne a prednostne riešené. To sú konkrétne osoby, ktoré už jednoducho boli predmetom takéhoto ochranného príkazu v svojej krajine. Tento európsky príkaz má zabezpečiť ochranu ľudí a začíname s tými, ktorí už takúto ochranu mali zabezpečenú. Čiže z toho by sme mali vychádzať, to si myslím, a to by sa potom dalo rozšíriť, čiže to by sme mali prispieť. Potom by sa to mohlo rozšíriť na viaceré skutkové podstaty, ale nemali by sme stále rozmýšľať iba nad tým, čo by sa ešte malo urobiť a potom vlastne neurobíme to, čo by sme mali urobiť. To je jednoducho nebezpečné. Ja si myslím, že by sme mali byť ambiciózni, pokiaľ ide o právny základ, na základe ktorého je napísaný aj tento európsky ochranný príkaz a to je nová vec. A to je dôležité predovšetkým pre tie ženy, ktoré sú postihnuté týmto násilím a nielen tieto čakajú na takýto text. Myslím si, že to nám musí ešte objasniť aj právne oddelenie. Nede tu teda iba o článok 80, čiže vzájomné eh, odobrenie takejto ochrany medzi členskými štátmi a dôvera medzi členskými štátmi, ale potrebujeme ambici- ambiciózny právny zákon, tak ako to povedala pani Jiménez, tak ako to je v článku 3 to neznamená, že Európska únia má možnosť, ale že sa zavezuje v rámci teritoriálnej jednosti ochraňovať tie osoby, ktoré sú v ich jednotlivých členských štátoch pod, takýmto spôsobom, pod takouto ochranou. Čiže to je to, čo si myslím, to, čo by sme mali urobiť. A to je základ všetkého. Ak to budeme príliš rozširovať a nebudeme vlastne vedieť, o aké skutky ide, tak by sme mohli dospieť k určitému stavu chaosu. Ale článok 3, a to vlastne hovorí aj právny posudok, na základe takéhoto, takéhoto postupu podľa článku 3. Je to vlastne jedno, či úrad v členskom štáte bolo vlast, bol vlastne súd alebo trest, orgán činný v trestnom konaní pretože tu vlastne ide o ochranný príkaz, ktorý už vychádza zo základov Európskej únie. A to je potom veľmi dôležitý signál, ktorý dáme týmto obetiam. A nielen tým, ktorých sa to týka, ale aj potenciálnym obetiam. A pokiaľ ide o dopady, nikto nechce poprieť to, že by sme mali ešte obsah rozšíriť tohto textu, ktorý máme, ale vieme, ako tieto dopadové štúdie vyzerajú vo viacerých krajinách, aj v našej krajine, čiže v Taliansku, je takýto ochranný príkaz a podarilo sa nám tu objasniť viacero prípadov úmrtí, respektíve, pardon, nepodarilo sa nám, pretože jednoducho e, sa nebrali vážne zo strany polície obvinenia zo strany žien, ktoré boli postihnuté. Čiže musíme v tomto súrne pracovať. Nemali by sme samozrejme nič unáhliť a prijať text nejako urýchlene, ale musíme si dávať pozor na to, aby sme venovali pozornosť všetkým aspektom, ktorých sa táto problematika týka. Samozrejme, bude dobre, keď budeme zlepšovať tento text, spravodajcovia, spravodajkyne samozrejme ukázali aj ochotu mm, spolupráce a kooperácia. Dúfam, že na základe pozmeňovacích návrhov ešte budeme môcť tento text zlepšiť. Pani Jiménez to takisto spomínala. Ide tu predovšetkým o to, že máme zabezpečiť čo možno najlepšiu ochranu a máme sa vlastne vyhnúť nejakej dvojnásobnej, dvojnásobnému obvineniu, ktoré by sa znásobovalo takýmto textom. A musíme to urobiť, hovoríme tak v mene všetkých obetí. Ďakujem pekne. Teraz môžeme poprosiť pani Grisbekovú. E, ďakujem pani predsednička a ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam a všetkým kolegyniam, ktorí, ktoré pracujú na tejto zložitej problematike už e, veľa týždňov. E, chcela by som sa pridať e, k tomu, čo podala hlavne pani Kosta a pani Dilbao. E, skutočne je potrebné nechať otvorené dvere a musíme si uvedomiť nevyhnutnosť e, používania Európskeho ochranného príkazu, pretože e, z tejto diskusie aj z predchádzajúcich diskusí vyplýva, že všetci máme snahu chrániť obete E, sú to predovšetkým ženy, ale chcela by som dodať, že nejde iba o ženy a že prostredníctvom tejto správy by sme snáď mohli prispieť k vytvoreniu právneho celoeurópskeho poriadku v tejto oblasti. Čiže my sme všetci o tom presvedčení Eh, z časti sme presvedčení aj o potrebe urýchliť prácu na tomto dokumente. Táto téma však e, presahuje len politické postoje a je potrebné, aby sme e, dospeli k rýchlemu výsledku. Okrem toho by som chcela dodať, že otvárame novú éru v histórii Európy tým, že sa začne uplatňovať Lisabonská zmluva, s čím súvisí aj uplatňovanie dohovoru o ľudských právach. My sme si to ešte všetko plne neuvedomili, ale tento text a hlavne charta Eh, ľudských práv eh, je veľmi dôležitá aj z hľadiska ochrany obetí, eh, ktoré sa nachádzajú v európskom priestore. Treba využiť túto novú éru a treba využiť aj diskusiu, ktorá v súčasnosti prebieha, pretože na tejto problematike pracujú dva výbory, výbor pre ženy, výbor pre uh, slobody a okrem toho tu vstupuje ďalší aspekt, ktorým je uh, cesta, ktorú veľmi odvážne načrtol právny odbor rady, e, pretože zdôrazňuje, že ide o skutočne celokomunitárny aspekt e, e, konkrétnej ochrany obetí. Je to myšlienka, ktorá by nám umožnila aj v tomto smere poukázať na originálnosť rozhodnutí Európskeho parlamentu od e, schválenia Lisabonskej zmluvy a záväzného charakteru Charty základných práv. Preto je dnes naliehavé vymedziť časový harmonogram, e, aj pokiaľ ide o jednotlivé stanoviska a vrátanie stanoviska právneho odboru. My zdieľame e, túto potrebu ochrany obetí všetci a ja by som chcela uh, povedať, že z právneho hľadiska e, tá procedúra je síce originálna, ale je jednoznačná a z právneho hľadiska to uplatňovanie e, príkazu je potrebné e, spresniť tak, aby sa to uplatňovanie skutočne zjednodušilo. Môžeme to urobiť prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Je potrebné, aby v každej etape vykonávania právneho e, ochranného príkazu boli e, prijaté také právne predpisy, ktoré umožnia účinnú ochranu obetí. Stačí si pripomenúť prípad bulharskej novinárky, aby sme e, mohli e, splniť očakávania ľudí v Európe. Tak ako pred chvíľou povedala pani Jiménez, že je potrebné e, účinne chrániť e, existujúce ako aj potenciálne obete. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcom, spravodajkyňam a aj kolegom za vaše pripomienky. A teraz by som poprosila španielskému predsedníctvu, aby takisto sme vypočuli aj ich názor. Pán Kolinus, poprosím vás. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička. Ďakujem aj pánovi predsedovi, spolupredsedovi. Už v minulosti sa to prípad, kedy e, bolo naznačené, že všetky inovácie vlastne vedú k určitým prekážkam, pretože Ide o zákon, ktorý má psychicky veľk, alebo psychologické hľadiska veľký význam. Každá osoba má niekedy určitý strach pred zmenami. Pretože takéto zmeny vedú aj ako krok do neznáma, tak povediac. Takže dá sa pochopiť určitá zdržanlivosť v tomto smere, určitá neochota, ale samozrejme e, zotrvačnosť nie je veľmi šťastná v tomto, ale treba niečo zbehnúť, ale je to ťažké. Takže toto z časti vysvetľuje, prečo sú tam tie prekážky, na ktoré naráža tento návrh. Takže máme na stole túto otázku a je to dôležitá vec z hľadiska legislatívy. Je to poprvýkrát čo sa k tejto téme pristupuje na úrovni EÚ z hľadiska legislatívneho. A toto samozrejme potom vytvára ešte väčšiu zdržanlivosť, zdržanlivosť e, až dokonca odpor a neochotu. Stretávame sa s parciálnymi údajmi EÚ, ale potom máme aj konkrétne údaje z viacerých členských štátov napríklad z Veľkej Británie, Španielska, ale povedzme niektoré ďalšie krajiny nemajú štatistiky pre túto oblasť. Napríklad, eh, keď niekto zabije svoju manželku ako pár, tak sa to berie ako zabitie a ne, neexistuje povedzme o tom štatistika z hľadiska domáceho násilia alebo rodového násilia. Takže aj týmto sa naďalej budeme zaoberať, možnosťou prístupu k takýmto informáciám. Čiže väčšina tých názorov, ktoré tu odozneli, a ďakujem vám za ne, a ďakujem obom spravodajkyniam za vynikajúci materiál, ktorý predložili. A proste chcem povedať, že právny základ je už rozriešený. Je to už jasne v písomnej forme k dispozícii a preto otázka nestojí tak, že by to malo byť mm, nejaká problematika právneho základu. Hej. Môžem vás uistiť, že keby tam e, bolo nejaké zadrhely, tak španské predsedníctvo by od toho dalo ruky preč. Takže máme k dispozícii pozitívne vyjadrenia právnej služby aj rady, aj parlamentu a teraz vlastne už e, vlastne je otázka, koľko ešte potrebujeme takýchto odborných znaleckých posudkov právnikov, aby sme povedali, že nie. Keď dva takéto významné dokumenty nám nestačia na to, by sme povedali, áno, ideme do toho. Hej? Takže pokiaľ ide o vyjadrenie pani Bilbao, áno, politická vôľa je dôležitá. Takže je alebo nie je politická vola na to, aby sa zahlasovalo za. Čiže, čiže tie ochrany prostriedky v tejto oblasti, ktoré máme k dispozícii, by sa mohli proste odhlasovať, že budú platiť v celej Európskej únii. Takže hovorím opäť, právna báza k dispozícii je a už chýba len politická vôľa. Takže otázka je, do akej miery tu existuje politická vôľa. Ďalej to dvojnásobné prenasledovanie obetí, viktimizácia. Tam takéto otázky treba klásť. A práve preto tu máme túto diskusiu. Toto sme už nedávno naznačili aj u nás, v Španielsku. Sme presvedčení o tom, že ten text sa tu skvalitní. A preto vlastne takéto diskusie v parlamente vždy prispievajú k tomu, aby ten text bol lepší, jasnejší, zrateľnejší, prieraznejší. Ďalej tu bola otázka, konkrétne bola adresovaná predsedníctvu španielskému. Teda, ktoré krajiny? Hm. Všetkých krajín sa to týka. Tie krajiny, ktoré by sa nezapojili do oblasti, Eh, bezpečnosti, toho, toho priestoru bezpečnosti a slobodu, tak, tak v podstate by nepodporili túto iniciatívu a samozrejme, štáty majú tú slobodu rozhodnúť sa, či áno alebo nie. Takže predpokladáme, že všetky členské krajiny sa zapoja, pretože bolo absurdné, keby bolo povedané, že toto sa obmedzí len na tie krajiny, ktoré príjmú trestné opatrenia že treba Španielsko a že by tam boli proste bilaterálne vzťahy, e, ako by sa to riešilo treba Španielsko s Francúzskom, áno, Španielsko s Nemeckom nie a tak ďalej. To by bolo hrozné. Proste ako to riešiť trestnoprávne, respektíve občianskoprávne. Proste právna služba rady aj parlamentu nám poskytli veľmi jasné vyjadrenie. Ide o ochranný príkaz Ide o to, aby sa zabránilo páchaniu trestného činu. Hej? Čiže to opatrenie je to isté. Otázka je, ktorý orgán to bude mať na, na starosti, aby sa to proste presadzovalo. Jednak sú to teda súdne orgány a potom aj tie trestné orgány, orgány, ktoré realizujú vymožiteľnosť práva. Čiže ako k tomu pristupovať? pristúpime k tomu včas alebo neskôr. Teraz k tomu pristupujeme, tak na čo potom ešte strácať ďalší čas? Teraz sme tu, môžeme sa tomu venovať. Ďalej, tu bola otázka priechodnosti. Isté. A tu existuje, však máme jasné vyjadrenie právnej služby. Isté, všetci máme právo pochybovať, ale tým, že máme tieto dve jasné stanoviská právnych odborov, právnych útvarov, rady aj parlamentu, myslím, úprimne môžeme povedať, ak teda to je úplne jasné, tak aká je situácia? Chýba tu teda len politická vôľa? Hej, keby to nebolo kvalitne podoprené z hľadiska právnej služby, tak Španielsko, ako som už naznačil, by sa stiahlo. Dalo by ruky od toho preč. Ako španielské predsedníctvo. Ďalej. A ten materiál, ktorý, o ktorom sa hovorilo, že komisia ho predloží e, v roku 2011, áno, diskutuje sa o tom. Nezabúdajme, že to návrh, ktorý bude obsahovať nielen ochranný príkaz, ale pôjde o širší materiál, stojí za to diskutovanie o tomto a preto samozrejme treba aj viac času na prediskutovanie tejto témy. Isté, nebude to ľahké schváliť, pretože tam bude ozaj široká škála tém, a pôjde o to, že toto je vlastne celý rozsah, celý záber ochrany obetí a toto vlastne bude spadať do právomocí súdov, povedzme. Ďalej tu máme ešte otázky tým článkom 81-82. Ďalej protokol číslo 21, článok 3 je v súvislosti so stanoviskom Veľkej Británii, Británie to, myslím, že tam sa hovorí o lehote troch mesiacov. Podobne ako to malo aj Spojené kráľovstvo, keď uplatňovalo svoj opt-in. Takže je to, myslím, celkom rozumná doba tých troch mesiacov, takáto lehota. A samozrejme, Spojené kráľovstvo uplatnilo aj opt-out, čiže nezapojilo sa a, ale v oktobri Veľká Británia bude musieť povedať, či sa zapojí alebo nie. Pretože keď pominie táto lehota, to už sa prekročia tie 3 mesiace, čiže od 4. júna až do októbra vlastne to uplynie to obdobie. Takže tu otázka, bude sa týmto zaoberať, je Rada DHA v októbri. Nechcem nejak príliš predlžovať svoj príspevok. A ešte dovolte. Chcem spočiarknúť politickú vôľu tohto parlamentu. A aj ide o to, aké bude mať politickú volu budúce belgické predsedníctvo. A Španielsko samozrejme vždy bude túto iniciatívu podporovať. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, Ďakujeme pekne za stanovisko predsedníctva. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Fals komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne všetkým. Ide tu o tému, ktorá je veľmi vážna. Nemyslím si, že tak ako to povedal aj kolega, že nikto z nás tu na miestnosti by popieral dôležitosť toho, aby sme mali taký systém ktorý, tejto ochrany, ktorý by bol trvá, trvácný a ktorý by sa dal presediť, aby pokiaľ ide o obete, ide predovšetkým a často o mladých ľudí. Jediná otázka však je, ako zabezpečíme takýto udržateľný, aplikovateľný systém. A politická vôľa je dôležitá a zaujímavá vec, ale tu na to je ešte právny zákon. A aj preto je možno smiešne, možno sa to tak zdá, ale musíme operovať na základe zmluv, ktoré máme. Nemôžeme jednoducho pripravovať zákony, pretože si myslíme, že to je správne. A keď hovorím my, tak to sú všetko európske inštitúcie, to je rada a parlament. A zmluva stanovila presne jasné rozlišenie medzi civilným právom a trestným právom a debaty a diskusie, ktoré vznikli vo viacerých členských štátoch, kde sme videli dosť veľké a ťažké problémy, pokiaľ išlo k ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, tak e, vlastne ste tu videli, že pokiaľ ide o trestné právo, tak to bolo dosť kontroverzné. Sú tam určité pravidlá, ktoré sú aj v Lisabonskej zmluve a tie sú dosť prísne a musíme jednoducho s nimi žiť, existovať a musíme ich aplikovať. A preto aj návrh zo strany skupiny členských štátov na základe tejto zmluvy musí byť limitované na jeden postup. Nemôžeme aplikovať viacero postupov. nemôžeme niečo meniť. Čiže v tomto ohľade komisia nesúhlasí so stanoviskom, ktoré tu bolo vyjadrené e, vašim právnym oddelením. Je nám to ľúto, ale bohužiaľ neopieralo sa to o zákon a to je iný, iný výklad a iný právny prístup e, v porovnaní s tým, ktorý sme prijali e, na rade. Bez toho nového článku 3 myslím si, že žiadne práv, ani jedni, ani druhý nemajú právo a nemajú pravdu a čo by možno bolo najlepšie, aby sme vytvorili niečo, čo by bolo nechceme teda vytvoriť niečo, čo by e, pri prvom súdnom prípade jednoducho sa preukázalo ako neschodnou cestou. To by preukázalo iba nejakú existenciu neschopného právneho systému, ktorý nie je schopný fungovať. A to je vlastne obava a obavy, ktoré ste tu vyjadrili aj vy. Tieto tri inštitúcie musia nájsť v rámci spolupráce určitý smer a cestu smerom vpred, aby sme pomohli týmto obetiam. A to je vlastne vôľa parlamentu aj rady, aby sme doplnili ochranu takýchto obetí a do toho roku 2011, čo je vlastne budúci rok, aby sme mali nový súbor pravidiel, ktoré si budú vyžadovať nový právny základ a nové, novú kompozíciu právnu, aby sme boli schopní vysporiadať sa s dopadmi ktoré sa týkajú aj civilného práva. Viem, že obete takéhoto, takýchto trestných činov sa vôbec nezaujímajú o tieto všetky právne detaily, ale my jednoducho musíme. My pracujeme na základe určitých právnych predpisov, nemáme určitú kompetenciu robiť si zákony podľa toho, ako sa nám páči, musíme jednoducho dodržiavať zmluvy a dokonca v našom prípade ide aj o zmluvy, ktoré boli iba nedávno podpísané, ratifikované. Čiže toto sú vlastne tie zmluvy, ktoré musíme aplikovať a to vníma aj komisia ako najlepší spôsob, akým sa pohneme vpred. Celý tento systém sa dá kompletizovať do budúceho roku, respektíve budúci rok, vrátane potrebnej legislatívy, aby sme ochránili tieto obete, aby sme jednoducho postúpili vpred. Ale to sa nedá urobiť na základe i nejakého jedného právneho predpisu, ktorý by bol široký, pretože potom by sme mali právny základ, ktorý by bol široký, ale nezahrňal by všetko, alebo by bol úzky a jednoducho by sme nemali všetko podchytené. Čiže musíme aplikovať, príkaz, musíme aplikovať pravidlá, ktoré sú v zmluvách a musíme to robiť dôsledne. Myslíme si, že napríklad súdny dvor napíše, že náš zákon, ktorý sme predložili, nie je ústavný a to nechceme. Alebo budeme mať nejaký zákon, ktorý nebude dôsledný. Čiže musíme si to dobre rozmyslieť, musíme dávať pozor na to, ako budeme postupovať. Inštitúcie, ktoré spolupracujú, musia nájsť spôsob. Bude to pravdepodobne spôsob, ktorý bude mať viacero, viacero úrovní Musíme to urobiť samozrejme čo možno najrychlejšie, malo by to byť čo najkomplexnejšie, malo by to byť udržateľné, aplikovateľné, aby obete mali ochranu, ktorú potrebujú. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za tieto názory. O slovo požiadal aj ďalší kolega. Nech sa páči. Ďakujem za slovo pesnička, som presvedčený o tom, že táto debata sa už dosť vykryštalizovala. Bohužiaľ, ale neexistuje dohoda medzi komisiou o tom, čo sme si vypočuli na jednej strane a radou na druhej strane a pravdepodobne ani voči parlamentu. Toto je realita. Nemáme nejaké, nejaké ďalšie možné prostriedky, len proste asi komisia popustí tento svoj postoj a vypracuje nový návrh podľa toho, ako naznačil. To, ako naznačil teraz predstaviteľ komisie, a že vlastne riešenie A bude také zrejme, že táto záležitosť proste odumrie až dovtedy, kým nám komisia nepredloží návrh. Riešenie B Parlament má k dispozícii právne stanovisko a rady, teda má aj zo strany právnej služby parlamentu aj právnej služby rady stanovisko, že teda dá sa pokračovať a pracovať na vytvorení ochranného príkazu. Tak som za to, aby sme postupovali a pokračovali dopredu. Hej? Príjmime rozhodnutie. Nemôžeme len pokračovať ďalšie mesiace len diskutovaním do nekonečna. Hej? Chcem povedať, že komisia, pardon, prepáčte, že tento parlament spolu s iniciatívou rady má legislatívnu kapacitu a spôsobilosť príjmať rozhodnutia. Podobne ako už navrhlo aj, navrhla aj strana ľudová strana Partido Popular navrhla, dobre, stanovili sa určité termíny na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a samozrejme debata prebieha a ja chápem, že sú niektoré skupiny, ktoré pochybujú viac a toto rešpektujem, ale toto nakoniec aj tie skupiny politické, ľudovci, sociálni demokrati, liberáli tak ďalej, musia dospieť k nejakému stanovisku a potom, keď sa predložia pozmeňovacie návrhy, tak sa bude musieť nakoniec rozhodnúť. A už teda robme kroky príjmeme tie potrebné kroky. A keďže už existuje právny základ a je tu politická vôľa a je tu demokratická legitimita na to, aby sme konali, tak konajme. Čiže ak komisia chce ešte prísť niečo na budúci rok, dobre, nech tak učiní. Ale my konajme. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Teraz odovzdávam slovo obidvom spravodajkyniam. Najprv pani Jiménez, nech sa páči. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra vez repet... Ďakujem. Uh, ja možno, že zopakujem to, čo sa tu už povedalo, ale všetci uh, súhlasíme s tým, že ak chceme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, musíme si niektoré veci vyjasniť. Je potrebné, aby sme sa nekrutili stále dokola. E, všetci teda súhlasíme s tým, že niečo sa musí urobiť, ale nevieme presne, ako to urobiť. Ale to už je politická téma. alebo nie je to politická téma, prepačte, e, povedala rečnička. Ja si myslím, že toto nie je nejaká otázka, ktorá si vyžaduje politickú dohodu, pretože nie je predmetom nejakých politických e, obav, ale ide o to, aby sme postupovali efektívne, čiže toto je ten zásadný cieľ. Ako by som to vyjadrila? Ak sa ja, ja som pripravená túto správu obhajovať e, zo všetkých síl, ale ak niekto povie, že je tu nejaký problém, tak samozrejme som pripravená si to vypočuť ale bez ohľadu na to, na čom sa Eh, dohodneme. Myslím si, že tú dohodu si budeme musieť aj obhajovať a myslím si, že to v konečnom dôsledku eh, bude prospešné. Eh, ja už myslím si, že musíme vychádzať z toho, ako sa postupovalo v minulosti. Čo sme v minulosti robili nesprávne? Súhlasíme s tým, že toto nie je politická otázka. Je nám známy aj ten konečný cieľ, ale musíme nájsť spôsob, ako k nemu dospieť. Preto si znovu kladieme otázku, čo sme nerobili správne a čo je dôvodom toho, že sme sa ocitli v tomto bludisku. Musíme z tohto bludiska výjsť a my Vieme, že sú tu problémy, že sú osoby, ktoré sú vystavené výhražkám, ktoré je potrebné chrániť a e, snažím sa e, ja otvoriť tie pozmeňujúce návrhy s tým, aby sme dosiahli čo najvyššiu mieru zhody. Ja nechcem, aby to bolo niečo zatvorené, ale musí to byť otvorený dokument a musí byť eh, otvorený aj na ďalšie E, návrhy s tým, že je potrebný v konečnom dôsledku konsenzus. Možno, že sú niektoré členské štáty, ktoré v súčasnosti nezakotvili právo na túto ochranu a že páchateľ trestného činu e, nie je dostatočne odradzený, ale e, otázka je, ako to zabezpečiť, aby sme uplatňovali tento príkaz rovnako vo všetkých krajinách, aj v cezhraničných situáciách. A pokiaľ k niečomu dospejeme, tak aj tie obete budú musieť vedieť, že e, to existuje a to nemôže byť e, znovu nejaká e, vec, ktorá zostane iba na papieri. My si musíme uvedomiť, že to je cieľ, ktorý je jasný a treba k nemu smerovať. E, komisia hovorí, že tu niečo nie je možné a neviem prečo, zrejme je to potrebné zdôvodniť, ale e, my ten e, výsledok potrebujeme. My sme pripravení v tomto pokračovať a dúfam, že sa nám to podarí. Koncom júla alebo v septembri sa budeme musieť k tejto téme znova vrátiť, ale ja budem dovtedy ešte stále pracovať som otvorená e, na návrhy. Zaujímalo by ma, čo k tomu ďalej môže dodať komisia. A myslím si, že všetci máme povinnosť pokúsiť sa o pokrok, pokúsiť sa o dohodu. Ďakujem. Teraz odozdávam slovo pani Romerovej na jej záverečné poznámky. Pani predsednička, ďakujem. Keď eh, hovoril predstaviteľ komisie, eh, E, v zásade vždy, keď sa k tomu komisia vyjadrovala, hovorila, že je za takýto návrh smernice a e, vyjadrovala názor, že ak sa má uplatňovať e, tento príkaz, tak e, sa tak môže stať iba v prípade, že už došlo k spáchaniu e, činu a k obvineniu. A to znamená, že e, ten trestný čin sa už stal, ale my chceme chrániť osoby skôr, než dôjde k spáchaniu tohto činu. A vy hovoríte o tom, že ten človek už proti tomu človeku už musí byť vynesený rozsudok a že ten páchateľ musí byť e, varovaný. A v mojej krajine sa to deje prostredníctvom e, trestného konania. Ale je to veľmi široká škála toho, ako klasifikovať tento postup. A v Španielsku len 5 obetí E, boli, e, proste, že, že väčšina obetí stiahne svoje obvinenie proti e, osobe, ktorá sa na nich dopušťa nasilia. A tých rozsudkov a právoplatných rozsudkov je veľmi málo. Toto je taký súkromný rodinný terorizmus a je to ale rovnaký trestný čin. Ak chcete chrániť osoby pred takýmto súkromným terorizmom, bez ohľadu na to, ako klasifikujete tento čin, je potrebné sa pokúsiť o zlepšenie toho, čo robíme, aby sa to v budúcnosti zmenilo. A, a tento návrh v zásade e, k tomu smeruje. Musíme na ňom pokračovať, pracovať a treba, aby sa k nemu vyjadrili aj iné skupiny. Ten pokrok je veľmi potrebný. E, má tento návrh aj isté obmedzenia a ak ale ak sa nám podarí zachrániť iba jednu obeď, tak e, už prijatie tohto nástroja stálo za to. Ďakujem pekne, pani Romero. Bola dosiahnutá dohoda o takomto časovom rámci 12. júla to je posledný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. 2. septembra, to je termín, kedy sa bude konať rozpráva o pozmenujúcich návrhoch a kde sa bude konať e, orientačné hlasovanie 29. a to sa bude konať 29. a 30. septembra. Chcela by som sa poďakovať e, váženým kolegom aj e, spravodaj poslankyni z výboru e, Líbe za e, spoluprácu a e, ďakujem veľmi pekne za spoluprácu celému výboru Líbe. A teraz bude výbor pre práva žien pokračovať vo svojom stretnutí. take your seat so we can... Prosím, aby ste sa pousádzali, aby sme mohli pokračovať. Då fortsätter vi vårt utskottsmöte. Takže teraz by sme mali pokračovať v riadnom zasadnutí nášho výboru. Ak sa pozriete na program, E, vidíte, že prijatie programu je druhým bodom. Nik voči nemu nepodal žiadne námietky, takže program považujeme za prijatý. Tretí bod oznámenia predsedu. V prvom rade v mene výboru by som chcela veľmi srdečne privítať eh, predstaviteľov miestnej administratívy z talianských eh, eh, regionov Calabria a Arbuso. Títo boli pozvaní, aby sa zúčastnili rokovania nášho výboru. Veľmi pekne vás vítame na našom zasadnutí a Takisto by som chcela členov informovať o niektorých e, záležitostiach. 20. a 21. júna sa vo Vilniuse Eh, otvoril Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Ja viem, že mnohí členovia tohto výboru eh, pripisujú veľký význam tomuto inštitútu a eh, skutočnosť je taká, že dosť dlho trvalo, kým sa po prijatie rozhodnutia o zriadení inštitútu skutočne inštitút aj zriadil. Viacerí sa mohli zúčastniť otvorenia tohto inštitútu vo Vilniuse a e, ja by som pri tejto príležitosti chcela povedať niekoľko základných informácií. Včera popoludní viacero účastníkov odovzdalo informáciu o najnovšom vývoji v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. Na otváracej ceremonii sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí, bola veľmi dobre zorganizovaná a takisto tlačovka pritiahla veľký počet účastníkov. media venovali podujatiu veľký význam a viacerí účastníci poskytli pre médiá rozhovory. E, takže to je všetko, čo som chcela povedať v rámci oznámení predsedu, ale ešte chce niečo dodať pani Thompson. Áno, ja by som chcela hovoriť o tom, čo sa stalo minulý mesiac na plenárnom zasadnutí, keď skupina EPP navrhla, aby sme stiahli správu pani Figuerero. E, bola som veľmi sklamaná a veľmi prekvapená a uvedomila som si, prečo muži považujú ženy za deti a neberú ich vážne. Ja v tomto parlamente pôsobím už 6 rokov. E, o mne sa povedali rôzne veci, ale viem, že e, slovo je slovo, muž je muž, ale obávam sa, že keď sa bude o mojej správe hlasovať v plenárke, v plene, tak by niektorí z mojich kolegov mohli uprostred plenárneho rokovania povedať, ale vy nie ste dosť kompetentná alebo dosť kvalifikovaná a táto správa vychádza zo správ, ktoré už boli urobené, pretože táto správa, na ktorej v súčasnosti pracujem, obsahuje mnohé veci, o ktorých už hovoria iné správy. Obávam sa, že dôjde k takejto situácii a obávam sa, že aj povesť e, výboru pre ženy e, sa e, zhorší, pretože aj tak nás mnohí neberú vážne a mohlo by sa to ešte zhoršiť. Preto by som prosila pani predsedničku o diskusiu, ako to mu predísť, pretože neželám si stať sa terčom posmechu. Ďakujem. Eh, tack fru Thomsen. Eh, Mrs Bauer har också begärt ordet. Ďakujem pani Thomsen. Hlásila sa aj pani Bauerová. Ďakujem pekne. A hovorili sme o tejto veci na stretnutí koordinátorov, ale ak mi dáte možnosť odpovedať pani Thompsonovej, tak by som jej rada odpovedala. Zdá sa mi, že táto problematika je širšia ako problematika, o ktorej by sme hovorili nejaký v krátkosti, zaslúži si širšiu pozornosť. Niekedy je skutočne smutné a zaražajúce, čo sa deje vo výbore a čo sa hovorí o výbore. Tieto dve veci sú niekedy spojené, niekedy medzi, nie, medzi nimi nie je žiadna súvislosť Avšak hlavný problém, čo bolo problematické v tomto prípade, a čo bolo dôvodom, prečo sa vlastne veci e, ubrali týmto smerom, alebo takým smerom, boli dve správy. Boli tam dva odseky, ktoré boli rovnaké. Pravdepodobne to bolo vybraté z toho istého zdroja. Čiže zdá sa mi, že by bolo možno potrebné, aby sme e, dávali väčšiu pozornosť, venovali väčšiu pozornosť na tomu, čo dávame do jednotlivých správ. Už som spomenula predtým, že nie je dobrým spôsobom, aby sme do každej správy sa snažili dať všetko. čo niektorí z našich kolegov takto robia, pretože to zhoršuje reputáciu tohto výboru a sme terčom posmechu práve týmto, kvôli tomuto, pretože sa snažíme do každej správy dať všetko, čo jednoducho nie je správny spôsob, akým by sme mali postupovať. Čiže zdá sa mi, že je viacero vecí, ktoré by sme si mali premyslieť a ktorý by sme možno mali zlepšiť aj v rámci fungovania nášho výboru. Niekedy mám taký pocit, že niektorí z našich kolegov potrebujú viac disciplíny, možno viac spolupráce, pokiaľ ide o proces práce a vypracúvania jednotlivých správ. Niekedy príjmame dosť čudné veci, ktoré už sa objavili v predchádzajúcich správach a ktoré sa častokrát týkajú takmer toho istého. Napríklad, správe, ktoré žiadajú o vypracovanie nového právneho základu pre vyriešenie niečo. Jednoducho niekedy spôsobujeme problémy, ktoré nie sú potrebné a ktoré nám bránia, aby sme pracovali efektívnejšie. Ďakujem za pozornosť. Ešte by som chcela navrhnúť, aby sme sa vrátili k tomuto problému eh, na stretnutí koordinátorov. Ďakujem pekne. Práve som chcela navrhnúť, že toto je dôležitá diskusia a že práve preto by sme ju mali pokračovať na stretnutí koordinátorov. Ale chcela by som sa k tomu ešte vyjadriť. My všetci ako členovia tohto výboru máme nielen zodpovednosť, e, že musíme sa venovať otázkam rodovej rovnosti, ale aj zodpovednosť za to, že náš výbor v parlamente funguje a mal by fungovať tak, aby sme zvýšili svoj vplyv. A súhlasím s tým, čo hovorí pani Bajerová. Aj dúfam, že sa k tejto diskusii ešte na stretnutí koordinátorov dostanem, pretože to je dôležitá otázka. A teraz môžeme ísť vlastne ďalej podľa nášho rokovacieho poriadku. A ďalší bod je odsúhlasenie protokolov zo 16. marca, 3. 5. 3. 4. maja, ak nie sú žiadne námietky pred koncom nášho zasadnutia, tak vlastne týmto sa zápisníci zo schôdzi schvalujú a tým vlastne dochádzame k bodu číslo 5. Tu ide o úlohu žien starnúcej spoločnosti. A koordinátori v septembri 2009 rozhodli túto iniciatívnu správu podľa rokovacieho poriadku číslo 28 a už teraz sa teším, že budeme mať možnosť prečítať si a vypočuť si názor našej kolegyne Sirpy Pietikéninovej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať, že otázka žien starnutej spoločnosti sa v našej spoločnosti stáva stále viac dôležitou, pretože naša spoločnosť ako celok starne a vieme, že starší ľudia je ich veľké množstvo a z tej, tohto množstva je viac žien, ktoré starnú. Čiže dôležité je, aby sme si uvedomili, že aké je tu vlastne stanovisko voči starnutiu aj v členských štátoch. Častokrát to vnímame negatívne, ako nejaký problém alebo bremeno. A to vlastne označuje, a ja by som to nazvala diskriminatívne označuje všetky starnúce vrstvy populácie. A to vlastne ako keby zmenšovalo potreby starších ľudí. Aj podceňuje skutočnosť, že starší ľudia platia poplatky a jednoducho sú členom našej spoločnosti a prispievajú k dobru celkovej spoločnosti aj v rámci tretieho sektoru, alebo jednoducho pomáhajú celej spoločnosti. Čiže musíme v členských štátoch a v jednotlivých inštitúciách urobiť ešte veľa práce, aby sme vytvorili pozitívny a férový postoj voči starnutiu vo všeobecnosti. A potom ešte je tu taká druhá problematika, taká celková, tá súvisí s súčasnou ekonomickou a sociálnou krízou. Toto má veľký dopad predovšetkým na verejný dlh, na členské štáty, na ich rozpočty a vieme, že ženy vo všeobecnosti, starší ľudia vo všeobecnosti a predovšetkým staršie ženy vo všeobecnosti sú závislé od sociálnych služieb a podporných systémov, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtoch spoločnosti. Čiže ekonomická a sociálna kríza ohrozuje ľudí, ale predovšetkým staršie ženy, to je tá najzraniteľnejšia skupina a potom aj vo všeobecnosti starých ľudí. Čiže mali by sme si viac uvedomiť to, že by sme mali urobiť nejaké kontra opatrenia, ktoré by pomohli túto situáciu zlepšiť. A potom ešte tretí taký problém, ako by sa dal k tomuto problému pristúpiť. Myslím si, že potrebujeme ehm, rovnaký postup k starším ženám, tak ako postupujeme aj v rámci otázky rodovej rovnosti. Čiže nie je tu iba o, nejde tu iba o otázku toho, že by sme sa chceli vyjadriť nejako zďaleka k otázke starnúcich ľudí, ale treba povedať na rovinu, že starší ľudia, starnúci ľudia majú u nás právoplatné miesto, svoje miesto. A toto je zakotvené vlastne aj v zmluve a dohode o ústavných právach. A to je takisto niečo, čo sa v Európskej únii jednoducho nevšímajú a niektoré inštitúcie v našich členských štátoch to ignorujú. A potom je tu ešte ďalší problém, ako bojovať proti diskriminácii. Jednoducho Mali by sme prijať antidiskriminačnú e, smernicu, ktorá by mala byť prijatá čo možno najskôr a tá by riešila, zabezpečovala ústavné práva všetkým ľuďom. A potom ešte, pokiaľ ide o tento rovnaký prístup k, probléma, k problému, ten, tak ako je tu viacero fóriem, ako sa takáto diskriminácia prejavuje, ľudia jednoducho nevyčí, ľudia si uvedomujú, že sú tu určité postupy, ktoré sú diskriminačné, ak odoprú niečo starším ľuďom, alebo keď sa nepočúva to, čo vlastne nepočúva hlas starších ľudí, staršej generácie, jednoducho sa im upiera takéto právo. Čiže to, čo by sme potrebovali, vybudovanie nejakého monitorovacieho systému, mechanizmu, ktorý by e, sa vysporiadal s touto otázkou. Takisto, čo by bolo dôležité, je vybudovať určité, určitú metódu, kde by v Európskej únii komisia a takisto aj parlament, aj členské štáty by uplatňovali takú metódu, ktorá by bola založená na tom, že bude sa snažiť riešiť diskrimináciu rodovej, založenú na rodových nerovnostiach a aj na veku, aby sa táto situácia zlepšila. Čiže staršie ženy vo všeobecnosti to je niečo, čo sa to ťažko definuje, kde je tá veková hranica. Môžete tam e, zahrnúť aj ženy, ktoré ešte stále pracujú. A my veľmi dobre vieme, že diskriminácia na pracovisku nie je povolená, je zakázaná a je zakázaná v rámci zákonov, ktoré v súčasnosti máme, ale vieme, že aj napriek tomu ešte stále ju tu máme. Máme tu určité hranice, ktoré jednoducho staršie ženy v ich kariére nemôžu prekročiť. Stále majú konkurentov v mužoch, ktorí sa kariérovo dostanú vždy vyššie. Potom sú tu ešte aj uh, problémy, ktoré sa týkajú zamestnanosti pre ženy, ktoré sú staršie ako 40 rokov, je vždy ťažšie už nájsť si novú prácu v porovnaní s mužmi rovnakého veku. Čiže to je niečo, na čo by sme si mali posvietiť a čo by sme vlastne mali dosledovať. Aby sme postupovali tak, ako sa má v súlade s E, smernicami a mechanizmami, ktoré u nás platia. A potom ešte, pokiaľ ide o problematiku starnúcich žien, ešte sú tu problémy, pokiaľ ide o penziu, dôchodky. Táto generácia sa niekedy nazýva sendvičová generácia, pretože jednoducho sa musia starať ľudia o tú staršiu generáciu o mladšiu generáciu. Čiže máme tu dosť problematickú situáciu a tá sa týka viacerých oblastí. Čiže dôchodky a to, čo by sme potrebovali, by sme potrebovali by sme lepší prístup k celkomu dôchodkovému systému. Nemali by sme sa pozerať na to, koľko E, vlastne dôchodky stoja jednotlivé spoločnosti, ale mali by sme sa takisto pozrieť aj na to, ako vnímame dôchodky z pohľadu celkového systému vo vzťahu k ženám a k mužom, čiže aby bola rovnosť medzi pohľaviami aj tu na. Ak by sme si uvedomili tieto naše zodpoved- túto našu zodpovednosť, tak by možno bolo z dlhodobého hľadiska dobre, aby členské štáty predstavili určité uh, systémy, ktoré by boli účinné. A z ľudobého hľadiska myslím si, že takýto, takáto smernica, takýto spôsob uvažovania by mal byť celoplošný v rámci celej Európskej únie. A potom ešte mm, kroky, a konkrétne kroky, ktoré by mali byť spravené, myslím si, že by sme sa mali pozrieť na zdravotníctvo, na zdravotnú, zdravotné služby a sociálne služby. Tieto by mali byť dostupné. Mali by sme tu mať aj e, Dostup, mali by sme mať aj dostupnosť ľudí, ktorí pomáhajú takýmto starým ľuďom, ako sú napríklad imobilní. A potom by sme mali urýchliť aj implementáciu programu, ktorý sa týka Alzheimerovej choroby, pretože táto sa už jednoducho týka viac ako tretiny ľudí vo veku nad 75 rokov. A takisto ak sa pozrieme na systémy, zdravotnícke systémy, tak potrebujeme systém, ktorý bude zohľadňovať pohľadavia takisto, pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa e, nutrientov, čiže výživných látok a podobne. Aby sme predchádzali chorobám ako kardiovaskulárnym chorobám, pretože alebo napríklad rakovine, prsníkov alebo takisto rakovine hrubého čreva. Pretože e, sa nepostupuje jednoducho všade rovnako. A v neposlednom rade samozrejme potrebovali by sme aj zdroje na úrovni celej komunity aj na úrovni členských štátov, aby sme urýchlili inovácie, aby sme sa lepšie pozreli na to, aby sme lepšie využívali digitálny agendu a nové technológie, ktoré by nám mohli pomôcť a ktoré by mohli pomôcť predovšetkým starnúcej generácii, predovšetkým starnúcim ženám. A to by malo byť urobené v spolupráci s užívateľmi a malo by to byť využívané práve touto cieľovou skupinou. Čiže bolo by dobré, keby komisia do konca budúceho roku navrhla akčný plán, ktorý by obsahoval aj preskúmanie, kde by sa získali nové finančné zdroje na vedecké, vedecký výskum, aby sa zabezpečila úroveň e, starostlivosti, aby sme dospeli k určitej koherencii, súrodnosti, pokiaľ ide o sociálne starostlivosť a pokiaľ ide o dôchodkové systémy e, a prácu na čiastkový úvezok, aby boli zabezpečené práva, ktoré by a takisto opatrenia, ktoré by boli zacielené proti diskriminácii a proti kampaniám, ktoré jednoducho šíria rasizmus. Čiže v tomto kontexte by som chcela ešte záverom spomenúť, a to aj napriek tomu, že som si vypočula e, pani Bauerovú, pozor, počúvala som pozorne, mali by sme si mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, že potrebujeme na úrovni Európskej únie e, smernicu, ktorá sa týka e, sociálnych služieb. A potom sú tu ešte viaceré oblasti, ktorým by som sa mohla vyjadriť, ale teraz by som pravdepodobne už skončila, dám priestor kolegom, aby sa mohli spýtať a aby sa mohli vyjadriť k tomu, čo som povedala. Samozrejme, budem rada, ak budem môcť sa e, znovu vyjadriť k týmto ich návrhom. Ďakujem veľmi pekne za prejavené názory. E, najprv pani Lisen, potom e, pani Thompson. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajkyni. Myslím si, že tá správa je skutočne dobrá. Ja som videla jej predchádzajúcu správu, ktorá už veľmi dôkladne rozoberala problém, ktorému sú vystavené staršie ženy v spoločnosti, ale tá nová verzia je skutočne uh, širšia, pretože zahrňa aj nielen problémy, ale aj príležitosti, ktoré predstavujú demografické zmeny pre ženy. E, mne sa páči to celkové zameranie, ktoré e, hovorí o tom, že demografické zmeny to sú v podstate, e, to je fakt, e, bude sa zvyšovať e, relatívny počet starších ľudí vo vzťahu k relatívnemu počtu mladých ľudí a pokiaľ urobíme na to príslušné prípravy, tak to nemusíme vnímať ako problém. A, ale pokiaľ sa nič e, nebude robiť, tak e, dnešné problémy starších žien sa môžu ešte prehlbiť. E, veľký dôraz sa musí klasť na boj proti rodovej nerovnosti, diskriminácii a myslím si, že jej treba veľmi dôrazne čeliť. Zdravotné požiadavky a pozornosť, ktorá sa venuje starším ženám, bo v lekárskom výskume nie je dostatočná. Alzheimerov, hovorí sa tu aj o Alzheimerovej chorobe. Ja by som k tomu chcela ešte navrhnúť aj artritídu, pretože tejto chorobe je vystavených oveľa viac žien než mužov a nevenujú sa jej prakticky žiadne prostriedky na jej výskum. To nie je jednoducho atraktívny výskumný program. A patrí sem aj chudoba a takisto dobrovoľná činnosť a starostlivosť, ktorú poskytujú staršie ženy, to je súčasť ich príspevku pre spoločnosť. Okrem toho sa mi veľmi páči, že sa tu hovorí o rôznych požiadavkách na ženy v produktívnom veku, že je tu riziko, že, budú musieť, že musia znášať dvojité alebo trojité eh, bremeno a tomu sa treba vyhnúť. A pokiaľ ide o akčný plán, myslím, že to je skvelá myšlienka, mali by sme ju podporiť a dúfame, že ju podporia aj komisia. Ale mám jednu otázku. Myslím si, že táto správa je dôležitá aj pre výbor pre zamestnanosť a pre výbor Envy. Boli tieto výbory požiadané o stanovisko? alebo dostanú možnosť zapojiť sa do toho nejakým iným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pani Cornelison. Teraz pani Thompson. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať eh, pani spravodajkyni za to, že upravila pozornosť na túto mimoriadne dôležitú otázku, ktorú predstavujú staršie ženy E, staršie ženy sú zároveň veľmi málo viditeľné v mnohých e, um, oblastiach života spoločnosti a preto by bolo potrebné sa zamerať na ich problémy. E, takisto si myslím, že pokiaľ ide o staršiu populáciu, toto je oblasť, kde je Eh, odôvodnené hovoriť o rodovom rozmere, pretože existujú rozdiely v situácii starších mužov a starších žien. Eh, dochádza k dramatickým posunom v demografii a dnes eh, je oveľa vyšší počet starších žien než mužov a v roku 2025 10 európskej populácie bude mať viac ako 85 rokov, z čoho 90 budú ženy. A veľkú časť, veľká časť týchto žien e, budú chudobné. E, súvisí to s ich e, prístupom na trh práce, s ich náplňov. Väčšina z nich práce v domácnosti, alebo sú to ženy, ktoré pracujú na skrátený pracovný úvezok a preto mnohé z týchto žien potom závisia od podpory verejného sektor- z verejného sektora. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme pri vypracovaní našich politík v Európskej únii týkajúcich sa starších eh, osôb venovali osobitnú pozornosť eh, práve ženám, pretože tieto budú predstavovať veľký problém vo všetkých členských štátoch EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pani Thompson. A teraz odovzdávam slovo pani Chairwoman. Uh, to be the shadow reporter on this. Ja mám tú čest, že som tieňová spravodajkňa ohľadne tejto zaujímavej témy a ju za zaujímavú tú správu aj v tejto v súčasnosti predbežne navrhovanej forme. Čiže áno, populácia starne. A, a vlastne je tu aj otázka starnúcich žien v rámci starnúcej populácie. A vidíme, že už v blízkej budúcnosti ich počet, počet žien v starnúcej populácii narastie. Vedecký výskum o starnutí a jeho dôsledkoch, neviem z hľadiska finančného, ekonomického, ale aj z hľadiska sociálneho, psychického, psychologického, to je ešte dôležitejšie, proste to sa, to je tiež veľmi potrebné a pokiaľ ide o samotný názor tejto správy, je to úloha žien v starnúcej spoločnosti. Čiže je to úloha starnúcich žien v starnúcej spoločnosti. O tom vlastne hovoríme, pretože hovoríme o starších ženách. Ak dovolíte, že by sme to takto troška doplnili, ten názov. články 21 až 25 Lisabonskej zmluvy, áno, samozrejme podporujeme to a máme voľné ruky venovať sa tomuto problému. Ale čo je veľmi dôležité, že tieto články sa dajú v reálnom živote implementovať, uplatňovať. A že vlastne európska spoločnosť je tak rôznorodá z hľadiska prístupu k tomuto problému, že určité normy, štandardy aj vo výskume by mohli pomôcť členským krajinám upraviť svoj systém. A že by sa pristupovalo k riešeniu tohto problému na koordinovanejšej báze. Keď sa pozrieme na túto rôznorodosť v našom spoločenstve, hlavne aj vo svetle ekonomickej krízy a taktiež aj ako, vo svetle toho, ako pomaly komisia vyjadrovala svoju solidaritu a aj parlament ešte má čo robiť, aby splnil očakávania v tomto smere, aby sme naozaj boli citlivejší voči takýmto sociálnym aspektom, alebo z hľadiska sociálnych aspektov, aby sme boli citlivejší voči starnúcim ženám. Faktom ale je, že starší ľudia, ako ste už povedali, sa vnímajú často ako pasívne objekty, predmety, než ako aktívne subjekty. Berú sa ako spotrebitelia. A keď sú ako spotrebitelia, tak proste treba k ním pristupovať určitým konkrétnym spôsobom. Čiže vnímajú sa častejšie ako pasívne objekty než aktívne subjekty. Potom, samozrejme, toto sa týka odbornej prípravy nielen vo, e, v sektore zdravotníctva, ale v podstate ide o to, aby sme zaangažovali starších ľudí do riadenia týchto domov, ktoré poskytujú starostlivosť, týmto penziónom a podobne že by sa podiali na organizovaní rôznych aktivít, podujatí, že by sa podiali na príprave jedál a tak ďalej. Čiže aby ten domov nebol svojim charakterom niečo ako nemocnica pre tých starých ľudí. Aby proste tí starší ľudia mali troška radosť zo života keď už sa tam nachádzajú. Súhlasím so spravodajkyňou, že nízka penzia, nízky dô, dôchodok vlastne dôsledkom celkovo nízkych zárobkov žien. Hlavne, keď zacitujem pasáž o pasáž, ktorá sa týka materskej starostlivosti alebo v podstate práce aj, ktorá nie je zaplatená v tomto smere a fakt je treba povedať, že mnoho z toho, čo robia ženy, kým sú ešte aktívne, sa kombinuje s starostlivosťou, ktorú vykonávajú ako rodičia o deti, teda, keď sa starajú. To je, áno, to je tá sandvičová generácia, ako sme už povedali, a to sa ako si nezohľadňuje, keď príde na otázku dôchodkov. Takže z tohoto hľadiska by som očakávala konečnú verziu správy. Ale dovolím si ešte navrhnúť, že tieto ženy, ktoré robia vynikajúcu prácu, teda keď sa vyrovnávajú s tým, čo musí všetko zvládnuť pracujúca žena. Dovolte mi teda takto sa nad tým zamyslieť, keď pripustíme, že príspevok alebo prispenie staršej ženy svojej rodine alebo aj svojmu širšiemu okoliu, to by nemalo zostať bez nejakej kompenzácie. Musí existovať spôsob, ako napríklad prispenie starých mám, teda v úvodzovkách starých mám, tých starších žien, ktoré povedzme sú v úlohe starých mám a starajú sa o malé deti a pomáhajú. Čiže toto vlastne pre, je vlastne pozitívom spoločnosti. Vieme, aká sú staré mami dôležité pre spoločnosť. Čiže dalo by sa to nejak oceniť je predsa ich úloha jednoznačne dôležitá, ak deti majú vyrastať e, v malom veku, teda v bezpečnom prostredí a s náležitou starostlivosťou. Takže tie staré mamy podporujú rodinu, aj spoločnosť, aj pracujúce ženy, ktoré sa venujú kariére a svojej práci a majú vlastne viac priestoru tým pádom tie ženy venovať sa svojej kariére, ktoré sú v tom aktívnom veku, pretože stará mama pomôže s deťmi. Takže toto treba nejak zaplatiť. Myslím, že v článku 3 je o tom zmienka veľmi jemne, je tam náznak a myslím, že by sa to malo veľmi jednoznačne tam viedriť, oveľa razantnejšie, Čiže rok 2012 by mal byť práve rokom, kedy sa e, začne hovoriť ako roku stanúcej populácie a solidarity. Chcem poďakovať a zablahoželať spravodajkyni k tejto práci, k tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Slovo má pani Bauer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rada by som poďakovala kolegyni Sirpe za túto správu. Skutočne je to téma, ktorá vzbudzuje všeobecný záujem a je najvyšší čas zamerať sa na tieto veci. Mala by som niekoľko poznámok, možno aj otázok k tejto správe. Článok 5. Zdá sa mi, že popri tej smernici, ktorá sa pripravuje v súvislosti s antidiskriminačnými opatreniami, máme takéto smernice tohoto typu aspoň dve. Teda Ide o tie, ktoré sa týkajú pracovného trhu a prístupu k tovaru a službám. Mám teda ten pocit, že asi nemáme dosť vedomosti o tom, do akej miery sú efektívne tieto smernice a ako fungujú. Možno by bolo zaujímavé, tak toto poviem, mám tam pocit, v podstate teraz mám taký pocit, že nadácia Dublis viedl, pred rokmi proste zrealizovala, ale nebolo to až tak dávno, možno tak pred jedným, dvoma rokmi, zrealizovala nejaký výskum o diskriminácii, diskriminácii žien konkrétne. Respektíve bolo to súčasťou nejakého iného, väčšieho výskumu na pracovnom trhu čo súviselo s vekom. A to by bolo užitočné pozrieť sa na to, či tam je niečo, čo by sme z toho mohli využiť. A že by sme sa mohli aj tou cestou venovať tejto téme. A zda by stalo taktiež venovať viac pozornosti aj tzv. striebornej ekonomike, pretože je tam obrovský potenciál nie len, že sa pasívne bude vnímať táto veková skupina. Je to veková skupina, ktorá skutočne je nesmierne dôležitá z hľadiska spotrebiteľského, ale sú to zároveň aj poskytovateľia určitých služieb. A je to zaujímavá myšlienka, A pokladám za veľmi zaujímavé a dobré, že spravodajkynia práve počerkla význam tej pridanej hodnoty, ktorú títo ľudia prinášajú. Možno by sme sa mohli opýtať agentúry pre základné práva. pokiaľ ide o správu o diskriminácii starších osôb. Zdá sa mi, že táto otázka skôr patrí tejto agentúre než komisii. Takže pokiaľ ide o článok 24, tak neviem. Neviem, či je to dobre preložené, niekedy máme s tým troška problémy, ako je to preložené. Ako máme chápať garantované právo na základný príjem. Hm, pokiaľ viem, pani Figarejdo, vo výbore pre zamestnanosť hovorila o minimálnej o minimálnom príjme, predkladá aj správu o tom nedávno, pred niekoľkými dňami. Takže je to problém, dokonca aj minimálna mzda. Čo to znamená garantované právo na minimálny príjem? Tak asi by bolo dobré prediskutovať si to. Ďakujem, to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem pekne pani Baverovej Pani Kovain má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že ide o tému, ktorá je mimoriadne dôležitá. Zodpovedá totiž Eh, skutočnosti, ktorou je starnutie európskej populácie, ale zároveň aj predržovaniu života, ktoré sa oveľa väčšmi týka ženskej populácie než mužskej populácie. Dnes eh, jedno z dievčatok, ktoré sa dnes, jedno z dvoch dievčat, ktoré sa dnes narodia, bude mať šancu žiť do 100 rokov. A toto je vec, ktorá je špecifická nielen pre európsku spoločnosť, spoločnosť, ale je veľmi charakteristická práve pre ženy v Európe. Preto by som chcela zdôrazniť názov tejto správy, ktorým je úloha žien v stárnúcej spoločnosti. Hovoríme o úlohe žien. V tomto smere je najdôležitejšie zmeniť e, postoje, mentálne postoje vo vzťahu k starnutiu. E, spoločnosť, ktorá starne, už nie je spoločnosť, e, ktorá je ponechaná niekde na okraji. Dnes pri predĺženom e, predpokladanom dožití e, ide o takú e, skupinu populácie, ktorá môže ešte európskej spoločnosti poskytovať e, veľký prospech. Čiže nejde tu len o zmenu mentality, ale je potrebné nájsť aj nové spôsoby, ako zapojiť toto starnuté, starnúce obyvateľstvo a nenechať ho na okraji. Druhá vec, e, chcem hovoriť veľmi stručne, pretože mnohé veci sa už povedali. Tá druhá vec sa týka otázky, tý, uh, uh, o ktorej sa hovorí v bode 11. V bode 11 sa vyslovuje požiadavka, aby sa mohol zvýšiť počet e, hodín odmenovanej práce, zárobkové činnosti žien e, týždenne. Ja si myslím, že by sa to malo veľmi dobre naformulovať, pretože skutočnosť je taká, že ženy počas celého svojho profesionálneho života veľmi zaostávajú, pokiaľ ide o mzdové podmienky za mužmi a prejavuje sa to hlavne vo veku odchodu do dôchodku alebo ukončenia profesionálnej aktivity, kde je tento rozdiel skutočne nepriateľný. Preto treba dávať veľký pozor na spôsob, akým sa e, to v tomto texte naformuluje. E, nie je e, žiaduce, aby sa to pochopilo opačným spôsobom, než je to zamýšľané. Preto e, treba tejto veci venovať veľkú pozornosť, pretože spravodajkyňa hovorí, že tu ide o e, veľmi veľký rozdiel v zárobkoch medzi mužmi a ženami, čo je potrebné riešiť. V opačnom prípade my prvé pripustíme, že je potrebné urobiť väčšie úsilie vo vzťahu k ženám, než vo vzťahu k mužom a že aby žena e, zarobila e, rovnakú sumu ako e, muži, musí pracovať v danom, to, v porovnaní s tým, čo muž zarobí za jeden rok, žena zarobí za tento rok a musí pokračovať v práci ešte do 26. marca nasledujúceho roka. E, my e, žiadame, aby sa podporil mechanizmus flexibilnejšieho pracovného času. Aj v tomto prípade sa domnievam, že nie je E, to tu celkom e, dobre umiestnené v texte. Ja si myslím, že by sa to o tom malo hovoriť v bode 12, pretože v starnúcej e, populácii, v starnúcej spoločnosti je treba vyvinúť taký systém poskytovaného voľna, ktorý by umožnil lepšie zohľadniť potreby starších obyvateľov, pretože o týchto sa veľmi často stávajú, starajú ženy, čo ďalej prispieva k ich zaostávaniu v platovej oblasti za mužmi. Takže podporujem takéto nové formy e, pracovného voľna, pretože dnes ženy majú právo e, na voľno pokiaľ sa starujú, starajú o deti, ale nemajú právo na pracovné voľno, pokiaľ sa starajú o predchádzajúcu generáciu, čo spôsobuje im mzdové zaostávanie. Čiže je potrebné, aby sa okrem flexibilného pracovného času zaviedli aj opatrenia na poskytovanie pracovného voľna pre starostlivosť za staršie osoby, pretože mnohé ženy musia tohto dôvodu pracovať na skratený pracovný úvezok. V tomto smere máme veľkú zodpovednosť a musíme si dať pozor, aby e, sa to, čo hlásame, neobrátilo v konečnom dôsledku proti ženám. Ďakujem vám za to, že zohľadnete tento názor. Ďakujem pekne. Chceli ste hovoriť o tomto bode. Je tu bod číslo 24, ale o tom sa už hovorila pani Baverová, čiže kvôli tomu vlastne sa už tomu nebudem vyjadrovať tak obšírne, ale nie je mi celkom jasné, aké, aké garancie preplácania alebo príjmu tu vlastne ide, pokiaľ ide o životnú úroveň v jednotových členských štátoch. Možno by sme mohli hovoriť o minime o minimálnom príjme, ktorý sa líši v jednotlivých členských štátoch, ale na druhej strane je mi jasné, že jedného dňa všetci zostarneme, tomu sa nedá vyhnúť. A dnes rozdiely v príjmoch medzi ženami a mužmi sa zväčšili v porovnaní s minulými rokmi. Bola, kedy to bolo 14% a teraz je to už 17,6%. Čiže sme v ekonomickej kríze a otázka je, čo sa stane potom, neskôr. Samozrejme dôchodky takisto budú postihnuté touto krízou. Takisto sme tu o inej správe, tá, o správe materskej dovolenky. Zatiaľ som ešte nepočula, že by sa ženy spýtali, prečo sa ženy vlastne rozhodnú pre materskú dovolenku. A treba to dať do súvisu aj s e, demografickou krivkou, prečo vlastne ženy nedostanú 100, na 100% takúto materskú dovolenku. Vieme, že ženy dostávajú nižšie dôchodky a to je samozrejme aj výsledok niečoho. Mali by sme nájsť dôvody takéto situácie, mali by sme sa pokúsiť e, venovať sa tým príčinám tohoto v našich dokumentoch a pokiaľ ide o túto správu, táto správa je veľmi komplexná, ponúka takisto aj riešenia a ak spoluspravodajky alebo spoluspravodajci budú prispievať takýmto spôsobom, tak myslím si, že sa nám podarí dať dokopy komplexný a skvelý dokument a mali by sme potom ho tak urobiť, aby bol účinný. Ďakujem pekne a Teraz pani Nikolaj. Ďakujem. Takisto by som chcela pochváliť túto správu a takisto by som chcela sa k nej vyjadriť. dve veci sú také dôležitejšie, jedna taká menšia. Pokiaľ ide o článok 11, kde spravodajca chce, aby členské štáty podporovali e, flexibilitu, pokiaľ ide o prac- a e, pracovný čas. E, možno by som k tomu povedala toľko. Je tu určitá tradícia, pokiaľ ide o takýto prístup na úrovni smerníc, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti na úrovni Európskej únie. Ja si myslím, že dôvod, prečo máme rozdiel medzi príjmom medzi ženami a mužmi, je ten, že tieto odporúčania vlastne vyvolali opačný efekt. Väčšina zamestnávateľov uprednostňujú takýto typ flexibilných kontraktov alebo z pracovných zmluv a na základe takýchto zmluv sa vlastne udržiava tento rozdiel v príjmoch medzi ženami a mužmi. Čiže ja si myslím, že pracovné zmluvy na dobu neurčitú by malo byť pravidlom a nie výnimkou. A nie takéto nejaké flexibilné krátkodobé pracovné zmluvy, pretože to je vlastne dôvod toho rozdielu v príjmoch. Myslím si, že táto správa by mala podporovať myšlienku, ktorá by viedla k tomu, že, sa že by sa uprednostňovali zmluvy pracovné na dobu neurčito. Takisto by sme mali si povedať aj to, že flexibilné pracovné zmluvy by sa mohli využívať na to, aby sa podporila alebo uh, zlepšila si ob, situácia v oblasti diskriminácie, pokiaľ ide o príjem medzi mužmi a ženami. A pokiaľ ide o potrebu, aby členské štáty monitorovali diskrimináciu, pretože hovoríme tu o sociálnom fenoméne, nehovoríme o, nejakých, um, rodové, o nejakej rodovej diskriminácii. Ide tu o sociálny fenomén, ktorý bude mať následky aj do budúcich 10-20 rokov ak sa nám nepodarí urobiť nejaké preventívne opatrenia hneď teraz. A to je vlastne dôvod, prečo musíme nájsť eh, legislatívne riešenie, ktoré vyrieši tento alebo zjemní tento problém, pretože tento problém bude naďalej narastať. Pracovný trh bude takýmto spôsobom narušený a nezabúdajme na to, že väčšina členských štátov majú krátkodobé alebo strednodobý prístup k tomuto problému, ale dlhodobý problém nemajú. A to je skutočne zlá situácia. Čiže neviem, či je vôbec možné, ale mali by sme pravdepodobne e, primeť členské štáty k tomu, aby vzali do úvahy určité, ak, určitú akumuláciu práv na dôchodky, pretože veková hranica od 50 do 55 rokov využívajú technológie najnovšie, môžu ešte ženy skutočne byť aktívne na trhu práce. A pokiaľ ide o osteoporózu, ide, ide o chorobu, ktorá je zapríčinená No, ide o chorobu, s ktorou bojuje väčšina žien. Táto choroba takisto môže byť považovaná za profesionálnu pracovnú chorobu, pretože môže byť spôsobená aj pracovnými podmienkami. A Zatiaľ sa ešte neurobilo dosť, aby sa táto choroba brala ako pracovná choroba, čiže musíme urobiť určité opatrenia, aby sme bojovali aj proti tejto chorobe. Ďakujem. Pani Sesková a potom si vypočujeme komisiu. Pani Sesková, nech sa páči. Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Ja mám pár poznámok k bodom ak môžem, tak najprv bodu číslo 12 a potom 24. Dúfam, že tlmočenie funguje. Takže moja hlavná poznámka sa týka témy plateného voľna, ako je to spomenuté a uvedené v bode 12, a téme minimálneho zabezpečeného príjmu európskych občanov v bode 24. Mám k tomu iba malý dodatok, ktorý tu možno už aj odeznel, ale som pribehla z iného výboru, takže sa ospravedlňujem, ak by som opakovala niekoho iného, ale pravdepodobne vždy je dôležité zamyslieť sa nad tým, kto bude takéto platené voľno poskytovať. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme niečo, očak- niečo takéto očakávať od zamestnávateľov, keď musia mať namiesto takéhoto plateného voľna inú pracovnú silu a musia aj platiť samozrejme mzdu za túto prácu. A v súčasnej dobe, povedzme teda v dobe ekonomickej krízy, ktorú tu máme, je dosť komplikované, aby sme očakávali, že štát bude plne financovať voľno alebo dovolenku, ktorú samozrejme oprávnene by mal dostať či už žena alebo muž, ak je potreba starať sa o nejakého rodinného príslušníka. Ja v súčasnosti poviem, ako to vyzerá u nás v Českej republike. Samozrejme, hradí sa tu ošetrovateľský poplatok, je tu takisto materská, to trvá určitú dobu a potom sú tu iné možnosti, ako sa môže vyplácať sociálna štátna podpora. Čiže ja to vnímam ako záležitosť, ktorá je solidárna záležitosť, ale spravodlivá voči všetkým. Netýka sa to iba detí, týka sa to aj iných rodinných príslušníkov, ak sa nachádzajú v takej situácii, ktorá si vyžaduje, aby sa o nich niekto staral. Zároveň sa domnievam a dúfam, že sa toto týka tak mužov ako aj ženy a takisto aj žien môžeme polemizovať o tom, aké percento tých, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov, tvoria muži. Je samozrejme jasné, že, že sú to hlavne ženy, ale nemali by sme ich dávať do nejakého hlavného do hlavnej skupiny. Hovorí sa tu takisto aj o dôchodkových právach. To asi nie je správne, takisto by som uviedla príklad za znela to aj veta neviem ktorá z mojich kolegyň vyslovila. Vraj táto doba starostlivosti má vplyv na dôchodok, na ich dôchodkové právo. A ja som si zisťovala, konkrétne kvôli tejto správe, u nás to tak nie, u nás to nevplýva na dôchodok, pretože ten sa týka odpracovanej doby a doba ošatrovateľského sa jednoducho započítava do potrebnej doby na to, aby vznikol nárok na dôchodok, ale nie do doby alebo do obdobia, v rámci ktoré sa rozpočítava tento príjem. Čiže zvážme e, tieto možnosti. Nechcela by som, aby tu vznikol nejaký pocit, alebo teda aspoň ja mám taký pocit, že ako keby to fungovalo zle. Čiže ja uvádzam z môjho pohľadu príklady, ktoré fungujú a potom tu máme ešte jednu poznámku, ktorá sa netýka financií. Ide o bod číslo 15, čiže ďakujem za to, že tam je obsiahnutá aj veta, že štruktúra verejných aj súkromných služeb by mala podporovať čo najdlhšiu možnú starostlivosť v domácom prostredí pretože to by podľa mňa mal byť trend v celej Európskej únii a Takisto si myslím, že to tak aj bude, čiže ďakujem za túto vetu. A potom ešte mám poznámku, ktorá sa týka bodu číslo 16, ktorý hovorí o pečovateľ, o tých, ktorí sa starajú. Ja tu mám v preklade laických, laickú starostlivosť uvedenú a že sa tu zohľadňuje ich postavenie a nárok. Ja by som tam asi skôr chcela mať výraz profesionálna starostlivosť kde by sa mohli ľudia rozhodnúť, alebo rodinní príslušníci rozhodnúť o tom, či túto profesiu budú vykonávať na základe určitej pracovnej zmluvy, čo je jedna z možností, alebo na základe živnostenského listu. Znovu môžem uvieť iba príklad od nás. Máme tu možnosť vytvoriť si živnostenský list na starostlivosť, ktorá sa nazýva osobnou starostlivosťou a potom ten, kto túto starostlivosť vykonáva, si hráde nie len dane, sociálne a zdravotné poistenie, ale môže sa rozhodnúť aj ohľadne toho, koľkým ľuďom takúto starostlivosť bude poskytovať. Myslím si, že obi dve veci pripadajú do úvahy a myslím si, že by to tak malo byť spravené a vlastne to rozhodnutie ponechať tým, ktorí sa rozhodnú, že bude jednoducho profesiou to, že sa budú starať o tých, ktorí túto starostlivosť z ich strany potrebujú. A potom tu ešte máme potom tu máme ešte poznámku, ktorá bude číslo 23, kde si myslím, že je možné, že starší ľudia si nemusia uvedomovať svoje práva, ktoré v danej oblasti majú, teda v oblasti, ktorá sa týka starostlivosti, ale tu je uvedený výraz staršie ženy. Ja si nemyslím, že v tomto prípade ide len o staršie ženy. Myslím si, že tu ide o situácie, v ktorých sú postihnutí aj starší muži. Samozrejme, uvedomujem si, že na postavenie našho výboru má za úlohu zvýznamňovať práva žien, ale v týchto veciach, o ktorých tu hovoríme, by sme mali mm, vziať do úvahy obe skupiny, čiže ženy aj mužov, malo by to byť rovnocenné. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma vypočuli a ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Pán Iskoviska má slovo. Ďakujem pekne. Posunul by som slovo kolegyni. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by sme poďakovať spravodajkyni za tento podnetný návrh. Veľmi si vážime práve ten multidisciplinárny prístup v e, s akým pristupovala k tejto otázke žien, čiže nie len aspekt e, veľkovej starostlivosti, ale aj dôchodkové, ale iné aspekty sú tu zohľadnené. Rada by som vyslovila vyjadriť komentár k slovom 22 až 24. Pokiaľ je o 24, komisia vlastne už pracuje na viacerých iniciatívach, ktoré sa týkajú dôstojného starnutia a vlastne pripravuje komisia návrh na 2012, čo bude vlastne Európsky rok starnutia a solidarity a vlastne pracuje sa na príslušnom rámci dlhodobej starostlivosti a pripravuje sa aj materiál o adekvátnych a udržateľných dôchodkoch aj pre neformálnych poskytovateľov starostlivosti No venujeme sa aj iným témam. A zda k tomuto bodu ešte by som chcela povedať to, čo nám celkom nie je jasné, vlastne pokiaľ ide o porušovanie práv iných ľudí. Možno to súvisí s bodom 23 a v tomto smere by sme chceli poukázať na to, že akčný plán, ktorý sa týka implementácie štokholmského programu, hovorí aj o charte základných práv, že to musí byť vlastne hlavný kontext pre všetkých, pre všetky politiky EÚ. A vlastne ešte neskôr v priebehu tohto roka prednesieme aj oznámenie, ktoré sa týka stratégie a efektívneho presadzovania charty a v tomto kontexte komisia príjme výročnú správu, v ktorej sa bude hovoriť o monitorovaní situácie v súvislosti s chartou a jej uplatňovaním. K bodu 24. Komisii nebolo jasné, teda hovoríme o vlastne smernici o základných službách, alebo ide o e, služba vo verejnom záujme. Komisia si myslí, že úloha EÚ vlastne je v tom, že vlastne už zohľadňuje aj špecifiká a že nie je tu potrebné vytvárať na, na úrovni EÚ nejaký rámec sociálnych služieb vo všeobecnom záujme, ale komisia nevylučuje upravuje, upravenie určitých existujúcich pravidiel, ak to bude potrebné. A vlastne už aj teraz prebieha nejaká práca. na preobjasnenie právo na základný príjem. Komisia vo svojich e, konzultáciách na dvoch stupňoch, na dvoch úrovniach hovorí o aktívnej inklúzii, začlenovaní pre tie osoby, ktoré vlastne, o ktorých sa týka táto politika e, príjmu a zohľadňuje sa, kde je to vhodné a kde nie uplatniť. Čiže vlastne nechceme vlastne navrhovať nejaké takéto e, modely momentálne, pokiaľ ide o možnosť e, predkladať takéto návrhy vo vzťahu k základnému príjmu. Takže toto sú tie pripomienky, ktoré som chcela vysloviť a ešte raz chcem vyjadriť poďakovanie za prístup ku tejto správe a za širokú škálu tém, ktoré boli zohľadnené. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz e, vraciam slovo spravodajkyni na jej záverečné poznámky. Chcem vás však upozorniť, že na programe dnes popoludní máme ešte dva ďalšie body, ktoré potrebujeme prerokovať. Ďakujem, ja sa pokúsim byť veľmi stručná. Ďakujem e, kolegom e, aj komisii za ich pripomienky, e, ktoré sú určite veľmi užitočné pre celú správu a podrobne si ich preštudujem. A nebudem teda o nich teraz o všetkých hovoriť. zamriem sa len na štyri otázky. E, prvá sa týka článku 5 v súvislosti so smernicou e, o, s antidiskriminačnou e, smernicou tu prihliadnem na túto pripomienku. A potom základný príjem, áno, mohlo by to zodpovedať minimálnemu príjmu. Ja si uvedomujem tie rozdiely medzi komisiou a radov. Je to v zásade e, politický bod je potrebné sa rozhodnúť, či o tom budeme hovoriť alebo nie. A samozrejme je potrebné uvažovať aj o tom, že takáto úroveň základná, základného príjmu sa stanovuje aj na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ ide o služby vo verejnom záujme, možno tá formulácia nie je najšťastnejšia, pretože sa môžu patriť aj niektoré ďalšie služby, ktoré sa vzťahujú na staršie osoby, napríklad doprava alebo podobne. Veľmi pekne ďakujem za pripomienky, ktoré sa vzťahujú na odsek 11. Myslím si, že tá formulácia je veľmi nevhodná, potrebujeme sa jej väčšmi venovať, pretože ja som sa tu snažila vyjadriť to, že nemáme sa usilovať o vyšší počet pracovných hodín žien, ktoré už pracujú a pokračujú v zamestnaní, ale ženy E, ktoré e, pracujú, by mali mať možnosť využívať e, rôzne služby pre pomoc v domácnosti, pre pomoc pri starostlivosti o dieťa či staršie osoby, s čím súvisia aj problémy v oblasti príjmu a dôchodkov. Takže je to nejaký systém podpory, ktorý je potrebné veľmi starostlivosti trpezlivo eh, naformulovať. Ďakujem vám za vaše pripomienky v tomto smere. Tým sa dostávam eh, k ďalším veciam, ale dúfam, že spoločne so stieňovými e, spravdajcami aj s niektorými z vás budeme môcť podrobnejšie hovoriť aj o systéme dôchodkov, pretože nemyslím si, že by bol dobrý e, e, systém, e, ktorý by vychádzal z toho, že aj práca v domácnosti by sa započítavala do výpočtu dôchodkov, pretože ženy by sa tým pádom ešte väčšmi vylúčovali z trhu práce je potrebné e, samozrejme e, nejakým spôsobom oceniť e, prácu žien, ktoré tak ktoré, ktorá sa takto vykonáva, ale ja nie som odborník na túto tému, takže možno, že by bolo vhodné, keby sa k tomu ešte e, vyjadrili ďalší. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz niečo k termínom. 29. júna to je termín na podávanie pozmenujúcich návrhov. 14. júla by sa o nich malo hlasovať. Ďakujem pani spravodajkyni. Hneď prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je ktorým sú e, ženy pracujúce v neistých e, pracovných podmienkach. Pani Thompson, poprosím o úvodné e, poznámky. Ďakujem, pani predsednička. V posledných rokoch sme svedkami nárastu toho, čo považujeme za neisté zamestnania. Nie je prekvapujúce, že ženy sú nadmerne zastúpené v týchto typoch zamestnania na trhu práce. Ide o prácu, ako je napríklad práca v domácnosti, starostlivosť o iné osoby. Táto práca je do veľkej miery neviditeľná na trhu práce. Potom sem patria pracovné miesta v, v sektore e, verejných e, služieb z e, reštaurácií a podobne, kde najväčší počet pracovníkov predstavujú ženy. Ženy sú najväčšmi vystavené dôsledkom neštandardných foriem zamestnávania a takéto neisté formy sú často základným dôvodom pre príjmovú nerovnosť medzi mužmi a ženami. Súvisí to aj s nižším prístupom k lepším um, pracovným miestam a odbornému rastu. Preto je potrebné, aby sme identifikovali charakteristiku e, takéhoto neistého, e, neistej práce a aby sme to pretavili do novej stratégie rodovej rovnosti. Treba tak robiť pomocou zvyšovania povedomia alebo e, podpory e, takých e, pracovných príležitostí, ktoré si vyžadujú Eh, vyššiu kvalifikáciu. Vyzývam komisiu aj členské štáty, aby prijali eh, legislatívne opatrenia, ktoré by E, znamenali e, obmedzenie e, tohto počtu žien, ktoré pracujú v neistých pracovných podmienkach, pretože my sme tu predbežne hovorili len o flexibilite, ale nie o záruke práv na sociálnu ochranu. Preto komisia a členské štáty musia urobiť konkrétne legislatívne opatrenia, ako sú záväzné minimálne sociálne štandardy pre zamestnávateľov, ktoré by všetkým zamestnancom mali zabezpečiť rovnaký prístup k sociálnym výhodám vrátanie a dávkam vrátanie e, e, rôznych e, výhod bez ohľadu na to, o aký typ zamestnania alebo pracovného pomeru ide E, takéto nepravidelné e, alebo e, často aj čierne zamestnávania znamenajú, že ženy sú väčšie vystavené zlému zaobchádzaniu, sexuálnemu Um, zneužívaniu a niekedy sa im dokonca neplatí vôbec. Je potrebné, aby sa na takéto prípady poukazovalo a aby boli um, uh, o nich informované príslušné orgány je potrebné bojovať proti čiernej práci a treba zaručiť imunitu pre trestným stíhaním tým zamestnancom, ktorí podajú takúto informáciu a je potrebné aj začať konanie proti takýmto zamestnávateľom. Otázka neistých pracovných e, podmienok či pomerov sa rieši vo viacerých členských štátoch, ale postavenie týchto žien sa nerieši komplexne. Je potrebné, aby sme e, sa venovali e, týmto rôznym neistým pracovným pomerom oveľa podrobnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Connie Ellison, nech sa páči, ďakujem. Aj e, táto správa je veľmi dobrá a môžeme ju podporiť. Myslím si, že ide o dôležitú správu, ktorá sa týka viacerých zásadných otázok. E, e, ten paradox, e, ktorým je netypický typ pracovnej zmluvy, sa stal takmer typickým typom pracovnej zmluvy, pretože E, všetky formy pracovného pomeru, okrem štandardného pomeru na plný úvezok, sa vnímajú ako netypické. Toto by sa však malo zmeniť, pretože táto atypická povaha e, potom e, navodzuje aj neistotu takéhoto pracovného pomeru. Zamestnávateľia sa necítia byť e, povinní zabezpečiť primerané podmienky. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby zamestnanci mali maximálnu flexibilitu, pokiaľ ide o pracovný čas, e, pracovisko a podobne, aby mohli zosúľadiť svoj e, pracovný život napríklad so starostlivosťou ale na druhej strane e, čiastočný pracovný úvezok e, či flexibilný úvezok e, často vedie k nespravodlivému zaobchádzaniu, ktorému sú vystavené predovšetkým ženy. Také, tak, takáto atypická práca či pracovný pomer môže byť dobrý, ale len pod podmienkou, že sú zaručené isté predpoklady. Myslím si, že je potrebné, aby sme na to dôrazne poukazovali. E, myslím si, že v tomto smere je veľmi dôležitý bod 4, ktorý podľa mňa predstavuje jadro celého tohto e, dokumentu legislatíva EÚ musí chrániť e, e, ženy. Zajtra sa bude hlasovať o usmerneniach pre zamestnanosť. Je potrebné e, ich podporiť, pretože obsahujú veľmi silný rodový rozmer. Takisto si myslím, že je potrebné posúdiť mechanizmy ktoré vedú k tomu, že takáto eh, atypická práca je populárna. Ide tu o pracovné miesta, napríklad v službách a podobne. Eh, často eh, sa najímajú pracovníci na pomoc domácnosti bez riadnej pracovnej e, zmluvy. Je potrebné, aby aj takíto ľudia pomáhajúci v domácnosti e, pracovali na základe legálnej pracovnej zmluvy. E, ale to už je otázka pre zmluvné právo. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Cornelisen slovo pani Majsner. A hlásia sa ešte ďalšie tri kolegyne, ktoré sa hlásia o slovo. No a ako som povedala, ďalší bod. Máme ešte na programe ďalší bod, takže prosím, hovorte stručne. Áno, ďakujem pekne, pani Svensson, za slovo. V prvom rade, pokiaľ je o našu skupinu, chcem poďakovať spravodajkyni. Je to ozaj výborná správa na veľmi dôležitú tému. Neisté pracovné podmienky žien sa skutočne týkajú tých, aj tých štátov, kde to vyzerá ináč dobre a úspešne. A to je fakt. A fakt je aj to, že je viacej žien, ktoré sa nachádzajú v dosť eh, neistej finančnej situácii, než je to u mužov. Takže na ženy dopadá táto situácia viac než na mužov. A keďže tento neistý, tieto neisté pracovné podmienky často ani nevidno na prvý pohľad, tak sa o nich veľa nehovorí. Ženy majú problém aj z hľadiska vekovej skupiny, o tom sa tu hovorí ale dobre v správe. A okrem toho je problém aj vtedy, keď e, ten dopad na ženy je väčší v dôsledku ekonomických podmienok. Tam na ne to dopadá silnejšie než na mužov. Okrem toho je to samozrejme ešte diskrepancia z hľadiska príjmov medzi mužmi a ženami. Čiže aj hospodárska kríza prispieva ku zvýrazneniu tých rozdielov. čo sa týka treba aj e, kariérneho postupu vyšších e, postov v zamestnaní, týka sa to starostlivosti o deti, dopadu na dôchodky a celkovo nižších zárobkov žien. A keď si pozrieme úvodné ustanovenie E, tak sa tu hovorí o kvalifikácii. To, sa, to je tu popísané veľmi dobre. Aj s dobrou kvalifikáciou ženy vlastne zistil, že ťažko sa udržia z hľadiska kariérneho, keď vlastne sa chcú starať o seba aj o deti efektívne, pretože majú nižšie zárobky než muži a vlastne majú pracovné zaradenie, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii. A toto je situácia v Európe, kde máme vysoko kvalifikované ženy a vlastne tento dopad sa zdá že pokračuje v dôsledku hospodárskej krízy. Čiže pokiaľ ide o článok 4, tu by som si dovolila doplniť niečo. Asi by tam bolo dobré do článku 4 zahrnúť aj prístup ku odbornej príprave a vzdelávaniu. Ženy potrebujú nielen aspekt sociálnej istoty, sociálneho zabezpečenia, ale potrebujú aj ďalšie vzdelávanie. To by tam malo byť začlenené, aby teda ženám sa zabezpečilo, že budú vlastne stíhať to tempo a vývinu, ktorý prebieha okolo nich. Čiže princíp flexicurity, to je vlastne súčasť Lisabonskej stratégie, pravda. A fakt je, že potrebujeme väčšiu flexibilitu nielen u mužov, ale aj u žien. Takže Môže to byť nakoniec pozitívne, nielen ako nevýhoda. Nemusí sa to len tak vnímať. Čiže žena nie len pre rodinu a starostlivosť o dieťa. Čiže potrebujeme aj flexikuritu, takzvanú flexibilitu hľadiska istôt. A nechceme, aby to viedlo k nižšej, úrovne, k nižšej úrovni starostlivosti. Chceme práve zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany žien No vlastne tu sedem cieľových skupín, na ktoré sa zameriavame, napríklad práca OPR, ďalej to by mohla byť skôr ako kultúrna výmena než pracovný vzťah, lebo tam potom môže dochádzať k vykoristovaniu. Bohužiaľ, niekedy k tomu aj dochádza, ale nie vždy samozrejme. Potom je tu aspekt migrantov, ktorí vlastne podliehajú dvojitej diskriminácii často, lebo sú to ženy. A Okrem toho aj preto, lebo majú jazykové problémy. A nie sú náležite kvalifikovaní. Takže to je potom veľmi dôležité, aby sme mali túto správcu, správu, aby sa potom mohlo dospieť k nejakým zmenám. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Pani Záborská. Dovolte mňa, aby som poďakovala pani Thomsen v mene e, frakcie ľudovej strany za jej správu. Snažila sa tento problém poňať čo najkomplexnejšie a táto iniciatívna správa prichádza na rokovanie výboru, nášho výboru práve v momente, keď Európska únia pripravuje svoju budúcnosť prostredníctvom stratégie 2020 a keď by sme mali v závere tohoto roku hodnotiť Lisabonskú stratégiu. Myslím, že hodnotenie Lisabonskej stratégie nebude veľmi priaznivé a mali by sme si zobrať e, poučenie a zohľadniť práve tie oblasti, v ktorých e, Lisabonská stratégia zlyhala. Hovoríme o neistých pracovných miestach pre ženy, ale tento fenomén sa čím ďalej tým viacej týka aj mužov. Týka sa nielen strednej vrstvy, ale tiež e, populácie tej najzraniteľnejšej, to znamená tých e, najchudobnejších, kde je tá situácia ešte podstatne špecifickejšia. Ak hovoríme o práci na skrátený úväzok, musíme rozlišovať skrátený úväzok žiadaný, dobrovoľný od toho, ktorý, vychádza, ktorý je nanútený a ktorý vychádza zo zlej ekonomickej a finančnej situácie podniku Práca na skrátený úväzok v podstate nie je e, negatívnou formou práce a pamätáme si, ktorí sme tu boli v minulom volebnom období, že sme vo viacerých e, e, našich správach žiadali, aby ženám bol, bola umožnená práca na skrátený pracovný úväzok. Takto sú tie ženy oveľa disponibilnejšie aj pre iné povinnosti, ktoré majú napríklad pre starostlivosť o deti Eh, ja by som problematiku okolo čiastočného úväzku obrátila na eh, materiálne podmienky, ktoré je spoločnosť ochotná ponúknuť ženám, ktoré pracujú na čiastočný úväzok, lebo veľmi často eh, dochádza pri takejto forme práce, hlavne v poslednej dobe, k latentnej chudobe. Otázka neistého zamestnania sa premieta tiež dnes na to, ako, do toho, ako pozeráme na mobilitu a flexibilitu v zamestnaní. Ešte pred desiatimi rokami cestovanie za prácou bolo skôr znakom pre bohatšiu vrstvu riadiacich pracovníkov, ale dnes flexibilita a mobilita sa stali nevyhnutnosťou vo viacerých zamestnaniach aj na postoch, ktoré sú menej významné a myslím si, že to má skôr negatívny dopad na zosúladenie rodinného a pracovného života. Dovolte mi, aby som sa položila otázku, e, či chceme, aby sa ženy a muži stále e, viacej prispôsobovali požiadavkám trhu, alebo chceme, aby bol trh práce ako služba pre človeka tu by sme mali rozmýšľať nad legislatívou, ktorá postaví človeka, teda aj ženu, do centra záujmu ekonomických aktivít. Lebo aj táto situácia, do ktorej sme dospeli, je výsledkom toho, že, že človek, sa, a teda aj žena, ktorá je, ktorá je e, podstatne zraniteľnejšia, dostala do, do vleku, dostala do e, určitej situácie, ktorú jej diktuje trh práce E, ešte na záver možno dve poznámky. E, viacerí sme tu už viacej rokov, ale keď si predstavím tých sedem rokov, čo som v Európskom parlamente a svoj život medzi budovami PHS a ASP, e, môžeme konštatovať, že keď ráno prídeme do práce, tak obslužný personál je čím ďalej viacej mužský do týchto neistých foriem práce sa dostávajú čím ďalej, tým viacej muži, a to muži migranti. Čiže e, tu chcem povedať, že, že zhoršuje sa nielen situácia žien, ale aj situácia rodín ako takých, kde tí muži, ktorí sú takisto odkázaní na e, práce, ktoré sú menej platené. E, poslednú poznámku, nechcem zdržovať, E, a s nedeklarovanou prácou. Hovoríme o tom, že keď sú ženy zamestnané ako pomocnice v domácnosti a že táto práca je často nedeklarovaná, tu by som chcela apelovať na zmenu legislatívy, pretože práve E, e, dlhotrvajúca procedúra, často s mnohými prekážkami a často aj drahá, spôsobuje to, teda e, finančne náročná, spôsobuje to, že práca žien, ktoré pracujú v domácnosti, myslím, ako zamestnanie, nebýva deklarovaná a tým škodíme jednak hospodárstvu, ale hlavne týmto ženám. Ja ešte raz gratulujem pani Thomsen. Niektoré pozmeňovacie návrhy samozrejme z EPP podáme, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa na texte tejto správy dohodneme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Záborskej. Pán Nikolaj. Ďakujem eh, veľmi pekne. Chestiunile care vizează provocările. Ehm, eh, pokiaľ ide o túto správu, eh, myslím si, že eh, je dobrá, ale chcela by som k nej ešte povedať niekoľko pripomienok. Návrh správy podľa mňa mal klásť väčší dôraz na potrebu ustaviť, ustanoviť ako trestné niektoré aktivity, ktoré v súčasnosti spoločnosť akceptuje či toleruje. V prvom rade mám na mysli nutenú prácu. To je forma moderného otroctva, ktorá je žiaľ tolerovaná, v niektorých prípadoch aj akceptovaná. A samotná táto nutená práca vedie k rodovej diskriminácii, ktorá sa bude aj naďalej e, podporovať, e, pokiaľ sa niektoré veci nezmenia. A ovplyvní to predovšetkým postavenie žien. Po druhé, domnievam sa, že E, pomocníci v domácnosti, e, oper, pracovníci by mali dostať e, v tejto smernici väčší priestor, pretože väčšina z nich sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii, musia pracovať za ponižujúcich pracovných podmienok, často nemajú ani pracovnú zmluvu a myslím si, že členské štáty by tento typ činnosti nemali tolerovať, pretože ju možno takisto považovať za istý druh nutenej práce. Po tretie, chcela by som sa zmieniť o, o ženách, e, ktoré sú migrantky. E, migrácia je čoraz častejším javom, ľudia sa presúvajú e, z krajiny do krajiny v snahe nájsť si prácu, ekonomická kríza k tomu naozaj nepomohla. E, takže e, tento jav e, tu existuje, často ho sprevádzajú aj trestné aktivity, ako je obchodovanie s ľuďmi či čierny trh práce. Čoraz viac takýchto čiernych pracovných, teda pracovných príležitostí e, sa vytvára a platí a v členských štátoch veľmi často sú ženy prinútené e, prijať takéto e, miesta na čiernom trhu práce. Preto by členské štáty mali prijať politiku, ktorá by odradila od takýchto postupov, pretože môže v konečnom dôsledku dôjsť k odsudzeniu budúcich generácií a k narušeniu rodinných väzieb. E, vieme, že v poslednom čase došlo k pomerne významnému javu samovražd u detí, ktorých matky opustili rodiny práve preto, aby mohli pracovať na čiernom trhu práce v inej krajine. E, ďakujem, pani predsednička, bude veľmi stručná, pretože e, väčšina toho, čo som chcela povedať, sa už povedalo. Ja by som len chcela vyzvať pani spravodajkyňu, aby spresnila bod 5. Vo francúzskom texte sa hovorí o potrebe syndikalizácie žien. E, to znamená, že to je odborová organizovanosť, ktorá by však nemala byť povinnosťou. Myslím si, že pokiaľ je tento preklad správny, nemali by sme to zdôrazňovať, ale mali by sme zdôrazniť potrebu sociálneho dialogu so, žena, so ženami. To je e, vec, ktorá je možná a žiadúca, ale to súčasné znenie ako si navodzuje dojem, že odborová angažovanosť je povinná. Toto samozrejme nie je pravda. Je potrebné, aby sa e, to riešilo e, od členskej, jednej členskej krajiny k druhej a preto si myslím, že treba tento bod preformulovať. Ďakujem. Skôr než e, sa e, dostaneme k, k vyjadreniu, ešte tu máme komisiu. E, ďakujem a ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni ešte najprv pani Figueredo. Chcela by som sa takisto poďakovať pani spravodajkyni. Minulý rok sme tu e, dostali e, návrhy na to, aby sa e, hovorilo o, tejto, o týchto neistých pracovných pomeroch a bola by som rada, keby nás komisia informovala o tom, čo sa tomto smere urobilo práve v tejto ére, keď počet takýchto neistých pracovných pomerov neprestajne rastie. Štatistiky ukazujú, že zhruba 75 novovytvorených pracovných príležitostí sú práve takéto neštandardné e, pracovné miesta. E, v niektorých krajinách ženy predstavujú 90 takýchto e, pracovníkov. Eh, a väčšina eh, prác, ktoré sú k dispozícii ženám, sú práve takéto neštandardné pracovné pomery a táto tendencia neprestajne narastá. Legislatíva v tejto oblasti eh, veci ešte zhoršila, pretože napríklad v mojej krajine tomu tak je. K bodu 4 tu eh, by som chcela upozorniť na to, že existujú rôzne smernice, ktoré neboli podľa mňa riadne zohľadnené. Eh, napríklad pokiaľ ide o eh, dočasné zamestnávateľské agentúry, aj tieto by mali byť lepšie zohľadnené v tomto dokumente, v tomto návrhu E, pretože je to napríklad v mojej krajine veľmi dôležitá otázka, čiže agentúry na dočasné zamestnávanie. Takisto, pokiaľ ide o legislatívu ochraňujúcu práva žien, predovšetkým práva žien v materstve. Tu by bolo potrebné napríklad hovoriť o minimálnych e, e, mzdách či mzdách, ktoré e, predstavujú životné minimum. A ak hovoríme o sume 450 eur, to je veľmi ťažko si predstaviť, ako z toho uživiť rodinu ale toto je vec, ktorá sa e, dotýka veľkého počtu žien. A, Osoby s minimálnym príjmom napríklad nedostanú žiadnu pomoc, pokiaľ ide o zdravotné zabezpečenie, lekárske prehliadky a podobne. Toto je takisto vec, ku ktorej musíme zaujať stanovisko. Máme síce niektoré smernice, ale ako to vyzerá v skutočnosti? My v praxi napríklad v Portugalsku nevidíme zlepšenie v oblasti práv žien. Ďakujem, teraz dostane slovo komisia. Ďakujem pekne za to slovo. Pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú správu, téma je tiež veľmi zaujímavá. Súčasná kríza sa vlastne popisuje ako iná oproti tým predchádzajúcim, že je oveľa tvrdšia a má väčší dopad aj na zamestnanosť žien v porovnaní s recesiou alebo s prípadmi recesie v minulosti. A z hľadiska nezamestnanosti e, ale sa ukazuje, že tam je to viac menej podobné medzi ženami a mužmi. Aj keď ženy pracujú skôr v tých flexibilnejších mm, pracovných zaradeniach, zarábajú menej, ale navyše je tu ešte aj to riziko, že majú aj podmienky ženy také, ktoré nie sú priaznivé a len zvyšujú nerovnosť oproti mužom. Komisia zohľadňuje túto skutočnosť, ako už bolo na to poukázané v našej poslednej správe o rodovej rovnosti. V tejto správe komisia počiarkuje fakt, že pre nás hlavným cieľom splniť ciele EU z hľadiska sociálnej a hospodárskej kohezie a aj v súvislosti s trhom práce. Chceme, aby ženy dosiahli nielen hospodárskú nezávislosť, ale ide aj o to, aby sa dosiahla, dosiahla úspech hľadiska boju proti sociálnej exklúzii. Takže máme tu politický záväzok zo strany komisie dosiahnuť rodovú rovnosť a toto sa pre, vlastne potom prenesie do novej stratégie, ktorú budeme implementovať e, v nastavujúcich 5 rokoch. Táto chata bude mať 5 kritérií. Nezávislosť, ekonomická a sociálna. E, a že vlastne bez takéto nezávislosti ekonomické je ťažko dosiahnuť rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Chceme zabezpečiť rovnaký slobodný prístup žien na pracovný trh. A špeciálne treba e, venovať pozornosť skupinám, ktoré sú vystavené in, rôznym formám diskriminácie, napríklad migrantom. Chceme zaistiť aj, aj náležitú kvalitu pracovného zariadenia žien, proste často pracujú ženy v tých neistejších podmienkách, horšie platených. Takže ďalší dôležitý bod, ktorý spomína aj správa, sa týka rovnakej pláce za rovnakú prácu. A to je tiež jedna z priorít charty. Fakt je, že ženy e, majú dočinenia na pracovnom trhu e, s mnohými e, aspektami, ktoré poukazujú poukazujú na nerovnaké podmienky. O tom hovorí aj štatistika Eurostatu. 17,8 žien vlastne je vystavených takéto horšej situácii. Takže toto je téma, o ktorej sa bude hovoriť so sociálnymi partnermi. Je záujem zlepšiť aj príslušnú sieť, právnu sieť, ktorá má zabezpečiť rovnosť podmienok pláce, teda platovú. Čiže v tomto roku pokračujeme eh, v našej práci, eh, pokiaľ túto kampaň chceme vlastne eh, posilniť povedomie v tejto oblasti. Okrem toho, komisia bude skúmať možnosť zlepšenia kvality legislatívy, pokiaľ ide o dovolenky, napríklad materskú dovolenku a podobne. A budeme monitorovať aj starostlivosť o deti. Nakoniec ešte oceníme v návrhu správy aj aspekt e, analýzy, ktorá bude prezentovaná koncom roka. Týka sa to neistých pracovných podmienok z hľadiska rodovej rovnosti. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím pani Thompson o záverečné slova. Poprosím stručne. E, budem e, naozaj hovoriť veľmi stručne. Ďakujem všetkým kolegom za ich veľmi dôležité vstupy a chcela by som teraz odpovedať e, na niektoré z otázok. Pani Záborská povedala, že čo urobí spoločnosť v prospech žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok a hlavne pokiaľ pracujú dobrovoľne na pra- skrátený pracovný úvezok e, z toho dôvodu, že sú e, napríklad vydaté a že pracujú pre uh, v prospech manželstva. Ja si myslím, že dnes manželstvo môže byť pre ženy rizikovejšie, než je pracovný trh, trh práce. Vidíme v Európe, že tu dochádza k vysokej rozvodovosti e, že môže tu existovať filozofia, že ja pracujem v domácnosti, muž zarába, ale e, muž, dajme tomu, má e, prácu, kde pracuje veľmi dlho, pretože jeho manželka je doma, ale má aj ma- e, ženské kolegyne, ktoré platia svoje dane rovnako ako muži, ale keď prítia, prídu domov, musia ešte robiť e, aj prácu v domácnosti. Čiže tie peniaze, ktoré e, oni zarábajú, v podstate e, by e, mali, alebo to, čo muži zarábajú, by malo byť podporované či použité na podporu žien, ktoré pracujú dobrovoľne na skrátený pracovný úvesok. Ja si myslím, že to nie je správne podporovať takéto ženy. A pokiaľ ide o Eh, odborovú organizovanosť. Ja pochádzam z krajiny, kde existuje tradícia sociálneho dialogu, ktorý vedú odbory. A pokiaľ ide o nútenú prácu, toto nie je správa o nútenej práci, to je eh, skôr vec, ktorá sa týka správy o obchodovaní s ľuďmi a nie je relevantná pre túto správu. Ja e, samozrejme viem, že e, na francúzskom trhu práce existuje vysoká odborová organizovanosť, ale v iných krajinách táto organizovanosť je oveľa nižšia, pričom tam môže existovať veľmi kvalitný sociálny dialog. E, ja teda opravím túto časť správy, aby nedochádzalo k nedorozumeniu. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Ďakujem. Ehm, posledný termín na eh, podávanie pozmeňujúcich návrhov je 20. Eh, 9. Eh, júna, 29. septembra sa bude hlasovať. Máme veľmi málo času na posledný bod nášho programu, ktorým je stanovisko E, súvisiaci so solidaritou medzi generáciami. Odovzdávam slovo pani Báverovej. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Myslím, že budem môcť hovoriť veľmi stručne, pretože vlastne o podstate problému sme sa už dnes... Teda, hovorili sme o ňom obšírne, pani Sirpa pani Pedikajnen E, správu a podal správu, ale nie sme proste obširne hovorili. Takže ja vychádzam zo stanoviska, ktoré, pripra- ktoré sme pripravili k vyjadreniu pána Tomasa Mana. Ide o vec prejednávanú výborom pre zamestnanosť a sociálne veci. Ide v podstate o napätie medzi generáciami za daných okolností, že vlastne toto napätie je dosť vysoké, ani nemôžeme rátať s tým, že vlastne by, povedzme, toto napätie v budúcnosti pokleslo vďaka nejakému vplyvu Európskeho spoločenstva. Takže samotný tento problém, že sa vlastne zdôrazňuje potreba solidarity medzi generáciami, pretože tie generácie sa navzájom potrebujú. Myslím, že toto je dostatočné odôvodnenie. Je zrejme, že generácie, každá má svoje problémy, s ktorými musí zápasiť. Ja chcem počiarknúť to, že kým hm, mladí, ale aj starší musia čeliť takým veciam, že zamestnanie a zamestnanosť vlastne je cieľom v rámci EÚ, aby sa zvyšil stupeň zamestnanosti, aby proste sa táto stránka posilnila. Na druhej strane, samozrejme, je treba zabezpečiť, aby bola od, bolo odborané to napätie aj v rodinách. Samozrejme, nedá sa vyhnúť, e, pokiaľ ide toto stanovisko, ale to už je iná správa Mám na mysli teraz diskrimináciu voči starším ženám. A s tou sa stretávame dosť často, ale na túto tému sme už hovorili. Tu by som chcela zdôrazniť aj v súvislosti so správou pani Petikajnen. Je tu jeden obrovský potenciál, kde vlastne sú také možnosti aktivít, ktoré doteraz ostávali nevyužité. Čiže sme schopní využiť, ak teda napríklad lifelong learning, celoživotné vzdelávanie, aby sme nespončili s tým vo veku 40 rokov, ale aby aj tá staršia generácia mala prístup k takémuto typu vzdelávania. Aby teda staršie ženy neboli vytláčané z takýchto aktivít. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pani Cornelissen ale poprosím len veľmi krátke komentáre, aby sme si mohli vypočuť aj komisiu. Úplne súhlasím s tým, že, e, keď ho, že my už sme hovorili predtým o ženách v starnúcej e, spoločnosti a z, dochádza tu k značnému prekryvaniu a, a e, mali by sme to zosúľadiť aj s, so správou Tomasa Mana vo výbore pre zamestnanosť, kde som tieňová spravodajkyňa. A, a e, tam sa naozaj veľmi nezohľadňuje rodové hľadisko, preto je potrebné tento rozmer e, vniesť aj do správy e, výboru pre zamestnanosť. Ďakujem, pani Kosta, veľmi stručne. Zdieľam e, to, čo povedala pani Baver, e, Baver e, pokiaľ ide o to zaradenie niečoho, čo chýba v správe e, pána Mana a to je rodové hľadisko. Pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, s tým môžem len súhlasiť, ale chcela by som poukázať na niekoľko vecí e, v súvislosti s pozmenujúcimi návrhmi. Dvojitá zodpovednosť, dvojité povinnosti, ktoré majú ženy, to znamená práca a rodina. E, tu je potrebné predísť tomu, aby sa ženy nestali sociálnymi obeťami, pokiaľ všetko nefunguje tak, ako by malo. Takisto by sme mali hovoriť o niektorých konkrétnych politikách, ktoré e, existujú napríklad v oblasti daní, ktoré môžu zvyšovať tieto trenia a napätia medzi e, generáciami. E, týka sa to aj rôznych dávok a dôchodkov. Ja chcem povedať niečo veľmi stručné na e, tému, ktoré sa venovala pani Baverová. Je to veľmi zaujímavé, ale e, dnes je skutočnosť taká, že generácie starých rodičov zaujímajú nové miesto vo vzťahu k vnúčatám a v medzigeneračných vzťahoch. Netreba sa zameriavať iba na solidaritu medzi generáciami, e, kde e, rastie podiel starnúcich ľudí. My musíme sa na to pozerať aj zo stránky solidarity vo vzťahu k vnúčatám. Sociologické štúdie ukazujú, že vzťahy medzi vnúčatami a starými rodičmi sa značne zmenili a že Solidarita e, existuje hlavne na tejto úrovni. Pokiaľ by s tým pani Baverová súhlasila, by som navrhovala, aby sme sem zahrnuli aj tento moment, pretože to je veľká zmena spoločnosti a možno hovoriť o revolúcii rodiny. E, Ďakujem veľmi pekne, hovorí komisia. Začnem aktualizáciou našich plánov na Európsky rok na rok 2012, eh, rok aktívneho starnutia eh, eh, podpora solidarity medzi generáciami to je e, téma, ktorá dostala e, podporu kabinetu komisárov a bude čoskoro predmetom e, konzultácií jednotlivých útvarov. Ešte nie je jasný presný názov tejto iniciatívy, ale bude to niečo na tému medzigeneračnej solidarity. Mám niekoľko pripomienok týkajúcich sa návrhu správy. Prvá sa týka bodu 25 a e, rodin e, a Európskej aliancie pre rodiny. Možno by bolo e, rozumné, keby sme sa najprv obmedzili na určenie všeobecného smerovania rodinnej politiky a potom by sme mohli poukázať na tie praktiky, ktoré e, idú týmto smerom alebo nejdu týmto smerom. Tu to do veľkej miery závisí od členských štátov, pretože kompetencia za rodinnú politiku je na pleciach členského štátu. Uvediem napríklad otázku práce na e, skrátený pracovný úvezok. Táto sa rieši veľmi rozdielným spôsobom a v niektorých prípadoch je vhodné podporovať práve takéto skrátené formy v niektorých krajinách. V iných krajinách je zasa dôležité ich pozbudzovať k tomu, aby pracovali na e, plný pracovný úvezok, e, alebo že by sa mal zvýšiť podiel mužov pracujúcich na skrátený úvezok a znižiť podiel žien. Čiže nemožno povedať, ktorá prax je najvhodnejšia pre všetky krajiny a je potrebné, aby v rámci aliancie sa vymienili vymieňali skúsenosti. Ďalej eh, k bodu 26. Eh, tu by sme snáď mohli hovoriť aj o telepráci ako o ďalšom eh, spôsobe zosúľadovania pracovného a rodinného života je to čoraz dôležitejšie v situácii, keď sa čoraz viac času strávi cestovaním do práce a z práce. Vtedy by bolo vhodnejšie zrejme kombinovať e, túto prácu s prácou doma, pretože sa takýmto spôsobom e, ušetrí čas. A ďalej e, sú tu rôzne prepojenia na iniciatívy, o ktorých sa hovorilo už aj predtým. V prvom rade by som chcel uviesť niektoré z nich. Myslím si, že by bolo možné rozvíjať e, jednu zaujímavú myšlienku, e, o ktorej hovorila pani e, Pardelli z EPP, ktorá sa týka zvýšenia možnosti uplatnenia sa starších e, ľudí a takisto je zaujímavé to, čo povedala pani Nikolaj, ako to môže dopadnúť v rodinách, keď rodičia odídu pracovať do iného členského štátu. Ďakujem, pani Baverová. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa mi, že už sme e, vyčerpali náš čas. Chcem sa vám poďakovať za vaše pripomienky. Mám len jednu krátku poznámku k týmto pripomienkám a hlavne k tomu, čo povedala Elizabet. Ja sa pamätám napríklad maďarskej legislatívy, E, týkajúce sa rodičovskej dovolenky. Keď e, je táto, táto rodičovská dovolenka je k dispozícii aj starým rodičom, možno, že toto by bol dobrý smer, ktorým by sme mohli aj my postupovať, aby a toto uvádzam len ako príklad, ktorý by snať e, takisto mohol pomôcť. Ďakujem. Thank you.